Good morning, ladies and... Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste dnes prišli. V Bruseli je to teraz náročné, ale máme plnú zasadačku a sme pripravení hlasovať. Máme dve hlasovania a začneme správou. Pán Žulon je spravodajca, posilnenie hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej kohezie v Európskej únii, siedma správa Európskej komisie. E, pán Žulo, chceli by ste pred hlasovaním niečo povedať? Nie? Takže ďakujem. Nebudem hovoriť o celej histórii tejto správy, ako je dôležitá a pristúpime priamo k hlasovaniu. Pozmenujúci návrh 1, kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 3 a 4 sú rovnaké, kto je za, kto je proti, zrušili, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 4, prepačte, osmením sa, E, rečníčka e, pozmenujúci návrh 5 e, s ústnym pozmenujúcim návrhom. Ten vypadáva. Ďakujem vám. Pozmenujúci návrh 6. Peťka vypadáva, ale ten ústny pozmeňovací návrh platí. Takže ten ústny pozmenujúci návrh je na hlasovanie. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Takže budeme e, zaň hlasovať, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz plus A, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to skontrolovať? Dobre. Skontrolujeme si to elektronicky. Takže employment A, eh, otváram hlasovanie. Secret ballot. Secret ballot, we don't need the secret ballot. Tajné hlasovanie nepotrebujeme. To si nemyslím. Dobre, takže otváram hlasovanie. Je to v poriadku? Dobre. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Za. Dobre. 13 za, 7 proti. Kompromis 4. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6. Za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Empl J. Kto je za? Proti. Zdržali sa pri, e, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 81 za, proti, zdržali sa, prijaté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 proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 118, ústny pozmenujúci návrh. Je niekto proti pozmeniu, ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie, takže so, budeme hlasovať s týmto návrhom pro, za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa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 Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 333 e, za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Takže 333 kontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz Ample 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 29, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 201, za, proti, zdržali sa. Myslím, že to prijaté, tá istá situácia. Chcete si to skontrolovať dobre? Takže 201, kontrola elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďakujem. E, kult 2, pozmenujúci návrh. Ale nie, oprávuje sa pán rečnička. Len posledná veta, kút 2. Za to sa hlasuje, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. A teraz kult 6 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 30, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. 221, e, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa, prijaté Kompromis 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 280 za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete skontrolovať? Takže kontrola 280. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, a je to prijaté. Áno, tesnou väčšinou. Veľmi malý rozdiel. Veľmi tesná väčšina. Takže kompromis 38. Kto je e, za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 39 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 40 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 308 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 309 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 310, 310 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 311 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. si návrh 312 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 314 za, proti, zdržali sa, e, prijaté Kompromis 45 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 332. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Áno? Skontrolujeme 332. E, otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz kompromis 47 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 48 za, proti, zdržali sa, e, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, kompromis 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 354. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 355 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz e, záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A správa je prijatá. E, gratulujem, pán Žulo. Ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Teraz pokračujeme ďalším hlasovaním na dnešný deň. A to je správa z vlastnej iniciatívy kohezná politika a tematické ciele na podporu udržateľnej dopravy a e, sieťovej infraštruktúry. E, spravodajca pán Novákov, e, chcete povedať niečo? Nie. Takže pôjdeme priamo k hlasovaniu a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 prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz tran je za, proti, zdržali sa prijaté. Nie, nie, hovorí rečnička, prepačte, môžeme to zopakovať. Tran je, e, je e, za, proti, zdržali sa zamietnuté prepáčte. E, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tran E za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 27, za, proti, zdržali sa, myslím, že je to prijaté. Chcete skontrolovať? Takže kontrola 27, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 40. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 42. Chcete skontrolovať 41? Takže kontrola 41 elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 51. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete skontrolovať? 72, kontrola, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. A teraz skončím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 91, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Amendment. Pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Poprosím vás o to, aby ste riadne hlasovali, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 108, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 113. Elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k TRAN 10. Kto je za? Kto je proti? TRAN 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že je to rovnaká situácia ako predchádzajúcom a je to prijaté. Chcete si to overiť? Overme si TRAN 10. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 120. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 122. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Chcete si to overiť? 122. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. V poriadku. Takže 123 vypadá takisto, pretože je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 124. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamiet... Musím... Zamietnuté 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 130. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Chcete si to overiť? 130. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz ideme na TRAN 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. TRAN 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. TRAN 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. TRAN 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. TRAN 14. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz prejdeme na záverečné hlasovanie v elektronickej podobe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A správa je prijatá. Hlasujem, pán Novakov. Ďakujem veľmi pekne za

s našim programom. A teraz dostane slovo predseda, pán Omarže, na chvíľu. To tak môžem povedať. Nech sa páči, pán Omarže. Bien. Nous reprenons nos travaux. Budeme teda pokračovať. Prosím, skončite e, vaše súkromné rozhovory. Teraz návrh pozmenujúce nariadenie na zvýšenie programu štrukturálnych reform a prispôsobenie všeobecných cieľov. Tento návrh e, chce zmeniť osobitne článok o podpore pre štruktúrálnu reformu a má sa tam doplniť podpora prípravy na vstup do eurozóny tých krajín, ktoré by sa k nej chceli pripojiť. A vklada sa tam aj nový článok, ktorým sa pri, financujú prípravné akcie na euro a celková obálka na program e, sa zvýšil 142,8 miliónov na 222,8 miliónov eur a to by sa ešte mohlo doplniť aj z riadku technická pomoc a tým by sa to celkovo navýšilo na 300 miliónov eur. Najskôr dostane slovo spravodajkyňa, pani Tomašic a potom tieňový spravodajca. Nech sa páči. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Od uvođenja Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Od zavedenia štruktúrálneho reformného programu 16 členských štátov vyjadrilo želanie, že by teda pristúpili k tomuto programu. Vyčlenená suma bola na úrovni 22 miliónov eur a tie požiadavky boli až na úrovni 80 miliónov eur. Za rok 2018 to bolo 30 miliónov, ktoré boli vyčlenené a 444 žiadostí bolo doposiaľ predložených a tá podpora v rámci tohto programu je vyčlenená zo strany komisie na požiadavku členských štátov. Súčasné skúsenosti, ktoré máme, preukazujú, že viaceré členské štáty, a to vrátane Chorvátska, požiadali o túto podporu v rámci programu a tie požiada- žiadosti sa týkajú viacerých oblastí, ktoré pokrýva ten program. Ide o verejnú správu, ide o e, verejný finančný manažment, rast, biznisné prostredie, vzdelávanie, sociálne služby a takisto aj finančný sektor a takisto aj prístup k financiám. Tento nástroj na implementáciu štrukturálnych reforiem by mohol byť veľmi dobrým nástrojom na to, aby sa posilnili kapacity členských štátov v prístupovej fáze do eurozóny. Toto by viedlo aj k zníženiu tých hospodárskych rozdielov a ak členské štáty majú implementovať e, princíp organizovanej občianskej spoločnosti, tak vlastne oni sami si zvolia formu implementácie štrukturálnych reforiem a v rámci monitoringu európskeho semestru. Na to, aby sa to implementovalo, si myslím, že navýšenie hospodárskej oválky e, v rámci tohto programu, to by sa malo realizovať bez nejakej hrozby ďalších voči ďalším fondom a finančným prostriedkom z európskej úrovne, nakoľko členské štáty teda už tu majú iniciatívy, pokiaľ ide o ich vlastné reformy, tak ja by som navrhla, že tento program musí byť prispôsobený potrebám členských štátov. Štruktúrálne reformy by sa teda mali sústrediť predovšetkým na posilnenie sociálnych reforiem, a zlepšenie viacerých služieb, administratívne a teda administratívne kapacity, ako aj udržateľnosť životného prostredia. To sú tie kľúčové oblasti. Tieto reformy sa teda musia e, robiť na základe potrieb jednotlivých členských štátov a musia sa sústrediť na individuálne programy týchto členských štátov. Tento program by mal byť otvorený voči všetkým členským štátom. Treba takisto si pripomínať, že členské štáty môžu financovať svoje programy aj samé, to znamená, že fondy SRSP, e, štruktúralne reformné podporné programy, by teda nemali, e, nemali byť výlučnou formou a zdrojom financovania týchto zmien. A takisto treba podporovať aj štrukturálne reformy. Štrukturálne reformy môžu pomôcť členským štátom na to, aby sa vytvoril dobrý základ na lepšie čerpanie európskych fondov. A takisto to môže pomôcť členským štátom v rámci priťahovania ďalších eh, financií. Tento štruktúrálna pomoc má vytvoriť pridanú hodnotu a podporovať rast. Všetci si musíme uvedomiť, že žijeme vo veľmi E, napätých vzťahoch. Máme tu Brexit, ktorý sa blíži, globalizácia je tu a viaceré členské štáty majú problémy na úrovni know-how. A pokiaľ ide o tieto členské štáty, je skutočne veľmi náročné, aby boli v aktualizovanom stave informovanosti a preto už nie sme v takom stave, aby sme iba sa prizerali. Musíme jednoducho zmýšľať holistickým spôsobom vzhľadom na celkové okolnosti, ktoré treba brať do úvahy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Ja by som... Pripomeniem, že výbory Ekona Budget sú do toho zapojené v zmysle článku 54. Slovo teraz dostane tieňový spravodajca za EPP, pán Maletič. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela zdôrazniť, tak ako to povedala pani Tomášič, že štruktúrálne reformy podporný program je dôležitý, pretože cieľom tohto programu je podporovať konvergenciu krajín, aby sa znižovali tie rozdiely medzi krajinami, aby sa zvýšili administratívne kapacity, aby sa vytvorilo prostredie pre investície a biznis, aby sme zvládli problémy, ktoré súvisia s inštitucionálnymi administratívnymi kapacitami, a takisto, aby sme pomohli v rámci všetkých prípravných aktivít na to, aby sme mali efektívne a účelné využívanie európskych prostriedkov, čo je vlastne našim cieľom v kontexte sociokohezných fondov. Takže ak skutočne chceme mať úspešnú hospodárskú politiku, ktorá bude fungovať, nemôžeme sa opierať iba na investície, potrebujeme aj zodpovednú fiskálnu politiku a štruktúralne reformy a toto je vlastne vždy ten hlavný signál a posolstvo v rámci európskeho semestra. A teraz tá otázka je, ako prepojiť tieto potreby s koheznou politikou a ako prepojiť koheznú politiku a štruktúrálne reformy s tými podpornými programami, pretože my nechceme nahrádzať koheznú politiku s týmito programami, ale samozrejme potrebujeme synergie a musíme to prepojiť dobrým spôsobom a potom musíme spolupracovať na to, aby sme podporili všetky naše ciele v rámci koheznej politiky, pretože nemôžeme mať koheznú politiku, ktorá bude úspešná, ak investície, ktoré vlastne sú financované zo strany koheznej politiky, nie sú dostatočne podporované, pokiaľ ide o štruktúralne reformy. A iba takýmto spôsobom môžeme teda uspieť v našej politike rastu z dlhodobého hľadiska a to nie len na udržateľnej úrovni, ale aby to bol skutočne rast, ktorý potrebujeme, pretože momentálne tu máme projekcie ohľadne rastu pre celú Európsku úniu. Viaceré členské krajiny sú na rovni medzi 1 až 2 čo nie je dostatočné pre nové zamestn- formy zamestnanosti na to, aby mladí ľudia zostávali v Európskej únii a aby sme priťahovali nové talenty. Takže Skutočne musíme urobiť v tejto oblasti viac a myslím si, že tento, toto navýšenie v podpornom programe štrukturálnych fondov je jednou z tých odpovedí reakcií na tie výzvy, ktoré tu máme na úrovni Európskej únie. Ale takisto musíme sa zamýšľať nad tým prepojením, keď hovoríme teda o tom prepojení Európskeho semestra koheznej politiky. Máme tu viaceré problémy, ktoré teda súvisia s časovým harmonogramom, pretože keď sa pozrieme na prehľad výročného rastu, tak je to stanovené na jeden rok, potom sú tu špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, takisto to je na jeden rok a vždy sa to robí opakovane, potom máme národné reformné programy na obdobie troch rokov a naše partnerské dohody a takisto operačné programy sú zasa na 7-ročné obdobie. To znamená, keď my hovoríme v rámci koheznej politiky, o technickej pomoci v rámci, technickej, v rámci koheznej politiky, čo je takisto zacielené na štruktúrálne reformy, administratívne zmeny, organiza- organizačné zmeny v rámci krajín, tak vlastne vtedy tie plány si stanovujeme na obdobie 7 rokov a bolo to naposledy stanovené v 2014 roku na 7 rokov a budeme pokračovať v roku 2023 a zároveň aj v rámci európskeho semestra tu máme každý rok možnosti urobiť zmeny. To znamená, máme väčšiu flexibilitu, v rámci týchto špecifických odporúčení pre jednotlivé krajiny a takisto aj pokiaľ ide o ten hospodá- prehľad hospodárskeho rastu a tých na, v rámci národných programov na 3 roky. Takisto potrebujeme v rámci koheznej politiky a v rámci a našich operačných programov väčšiu flexibilitu. Mali by sme členským štátom poskytnúť väčšiu flexibilitu na to, aby menili spôsob, akým využívajú operačné programy, ale zároveň aj technickú pomoc, operačné programy, ktoré vlastne sa venujú tejto technickej pomoci na to, aby sme lepšie to mohli prepojiť s našim úsilím v rámci štrukturálnych programov. Toto navýšenie je samozrejme potrebné, tak ako na to poukázala kolegyňa Tomášič, pretože čo sme videli, videli sme, že v rámci tohto obdobia roku 2017 a roku 2018 máme 24 krajín, ktoré minú viac ako 400 alebo predložilo viac ako 400 myšlienok ohľadne projektov pre štruktúrálne reformy a rozpočet je vlastne oveľa väčší ako to, čo máme v súčasnosti k dispozícii. A vlastne aj toto navýšenie o 80 miliónov jednoducho nestačí, pretože je zrejme, že krajiny potrebujú oveľa viac. Takže nebude to stačiť a musíme sa pozrieť na to, ako to lepšie prepojiť s ostatnými možnosťami v politike súdržnosti, čiže technická pomoc, možnosť e, spoločne to potom využiť. Ale mali by sme sa pozrieť aj na to, ako sa ako tieto reformy zamerať na to, čo potrebujeme v oblasti politiky súdržnosti a na dosahovanie lepších výsledkov pretože prostriedky z technickej pomoci sa tiež pomôžu. A treba sa zamyslieť aj nad politickou vôľou a odvahou uskutočňovať skutočné reformy, dosahovať výsledky, uskutočňovať štrukturálne reformy a nie je to možné, ak sa dohodneme iba na úrovni národných vlád. Potrebujeme zapojiť aj samozprávy, aj podnikateľov, mladých, neziskové organizácie. Tento sociálny konsenzus potrebujeme na úrovni členských krajín, ak nám ide o výsledky pri štruktúrálnych reformách. Inak iba dáme peniaze k dispozícii bez skutočného uplatňovania a výsledkov. A opäť sa budeme zamýšľať nad tým, či je to potrebné, či je to dostatočné a čo by sme mohli spraviť v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Konstance Krel za socialistov a demokratov. Ďakujem stručne, pán predseda. Myslím, že by sme e, nemali vkladať príliš veľa do návrhu komisie. Program SRSP má poskytovať technickú e, pomoc členským krajinám pri reformných programoch. E, tie majú byť čo najbližšie politike súdržnosti. Ten program je úspešný, bez pochyb. A peniaze sú dostatočné, aj keď sú potrebné nové prostriedky. Komisie navrhuje istú flexibilitu ak by to bolo možné, tak by som to určite podporila e, za rovnakých podmienok, ako sme to zdôraznili v prvej správe. Čiže musí to byť blízko politike súdržnosti, treba zapojiť partnerov, ale bez toho, aby sme e, nutne pozerali na budúcu podobu politiky súdržnosti, o to tu teraz nie je. Ale chcem to zdôrazniť, keďže mám isté pochybnosti a komisia by ich mohla rozptýliť, ale naozaj by to muselo ísť z rezervy pre flexibilitu v rozpočte, takže nemalo, nemali by byť pochybnosti o tom, že budú dané prostriedky z politiky súdržnosti. To treba objasniť aby bolo jasné, že takéto prostriedky sú skutočne k dispozícii. Potom to môžem plne podporiť, teda ten návrh komisie a rovnako aj moja strana. Ďakujem pekne. Pán, Al, eh, pán poslanec Alde. Jakovčič, ďakujem pekne, veľmi stručne. Ja podporujem túto správu pani Tomašič. pripojil by som sa k, ku kolegyni Maletič. Nechcem teraz rozvíjať argumenty, ale chcem povedať eh, jedna, jednu vec, ktorú je obzáž, ktorá je obzvlášť zaujímavá pre mňa. Nesúvisí to priamo s politikou súdržnosti a chcem zdôrazniť otázku zavedenia eura otázka udržateľnosti eura v tých krajinách, ktoré túto menu ešte nepoužívajú. Sú tu opatrenia komisie a mne sa páčia. Hospodárstva musia byť odolné, ak chcú zaviesť euro, ale zatiaľ sa táto odolnosť nevyrovná eh, odolnosti E, hospodárstva v rozvinutých krajinách. To by podľa mňa komisia mala zdôrazniť viac. Teda, ak by sa krajina rozhodla zaviesť euro, tak si treba uvedomiť, že bude vystavená obrovskému riziku. Teda tie prostriedky, neviem, ja minimálne vidím isté riziko a možné problémy, ale e, ten návrh komisie podľa mňa je konštruktívny. Tieňový spravodajca z, z, za zelených tu nie je, ale možno, že by ho niekto mohol zastúpiť. Pána Rope, ďakujem. Spravodajkyňa tu nie je, ale poprosila ma, aby som e, ju zastúpil. Myslím si, že návrh je dobrý a dôležitá je implementácia. Už sa tu uviedli čísla a zhruba štvrtina aj odpovedá potrebám. A potom sa Komisia pýta, na akých zásadách sa budú vyberať členské krajiny. Je dôležité nenarušiť e, schopnosť. Vieme, že sú obrovské rozdiely v oblasti kohézie. Niektoré členské krajiny sú schopné spraviť viac samé. No a čo sa týka zmien, myslím, že technická pomoc by sa nemala dávať podľa potrieb, ale podľa priorít. Potom otázka rodovej rovnosti. Tiež si myslím, že by sme tam mohli doplniť aj zameranie na klimatické zmeny, teda opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. No a teda samozrejme malo by sa to dostať až do samotných regiónov, keď hovoríme o členských krajinách, ktoré sa chystajú e, prijať euro, tak e, ja môžem povedať, že keďže Litva pred pár rokmi prijala euro, tak e, naozaj je zásadné, aby sa technická pomoc dostala až k samozprávam, aby mohli e, uplatniť isté opatrenia a pripraviť tak obyvateľstvo na zmenu meny. Sú s tým spojené isté ťažkosti. A na druhej strane si myslím, že musíme zohľadniť aj otázky súvisiace so, so, so súdržnosťou ak sa krajina pripravuje na euro a je, je hospodárska situácia dobrá, tak by to nemala byť potom priorita. Ja sa pýtam komisie aj, či tento program bude ponúknutý členskej krajine, alebo či e, sa bude očakávať aj istá spolúčasť členskej krajiny. Guengel. Teraz e, ja v ich mene môžem povedať, že my sme od začiatku proti. Aj sme to povedali, aj keď sme tu mali komisára Dombrovského, pretože komisia má teraz tendenciu e, stále v regionálnej politike hľadať prostriedky na financovanie nepredvídaných e, výdavkov a programov a my pritom nevidíme e, žiaden jednoznačný vzťah s politikou súdržnosti. A lutujeme túto tendenciu, ktorá pretrváva. Politika súdržnosti sa e, uberá novým smerom a úzko to súvisí s európskym semestrom. Nám sa to ako metóda nepáči a myslíme si hlavne, že sú e, asi skryté ciele, e, ktoré sa nezdôrazňujú, e, ale nám sú jasné, teda, že dnes ide o to, aby verejné politiky sa viac opierali o, o ciele rentability. Preto sme proti. A, ale poviem, že podporujeme všetky aspekty, ktoré chcú posilniť administratívne kapacity, napríklad školenia e, zamestnancov. A tiež mám otázku na Európsku komisiu, dosť presnú otázku, ktorá sa týka e, ostrovu Majot. E, je to ultraperiférne eh, región od roku 2014. Je to eh, mladý eh, región, ktorý ale skutočne potrebuje pomoc Európskej komisie. Ja sa pýtam, či v rámci tejto reformy bude možné, aby ostrov Majot, e, ak o to Francúzsko bude žiadať, e, aby ostrov mohol skutočne čerpať e, podporu Európskej komisie. Teraz za EFD pani Damato. Ďakujem, pán predseda. Minulý rok delegácia hnutia 5 hviezd sa vyjadrila proti eh, vo výbore aj na plenárnom zasadnutí proti tomuto programu štrukturálnych eh, reforiem. Ako eh, ten návrh vznikol? Bolo to v roku 2015 a v odôvodnení bolo napísané, že treba vytvoriť zdravý inštitucionálny rámec, zdravé ekonomické podmienky, pretože je to dôležité na zvýšenie konkurencieschopnosti schopnosti investícií, tvorbu pracovných e, miest a zlepšovanie životnej úrovne vo všetkých členských štátoch. Ja by som ešte dodala aj e, e, zlepšenie kvality života. Na tom sa môžeme všetci zhodnúť, ale Jeden z dôvodov nízkej absorpcie štrukturálnych fondov súvisí s nízkou administratívnou kapacitou členských štátov a regionálnych a miestnych orgánov. Aby sme si dobre rozumeli, štruktúrálne reformy podľa definície v, danej smer, e, v danom nariadení e, sa zameriavajú aj na e, trh práce, sociálne zabezpečenie, privatizáciu služieb a samozrejme aj na oblasť vzdelávania. A sú tu aj ostat, ďalšie opatrenia, s ktorými súhlasíme, napríklad e, zjednodušenie pravidel verejného obstarávania alebo boj proti praniu špinavých peňazí. Takže prečo e, by sme e, znižovali fondy štruktúrálnych reforiem? Máme dnes 300 miliónov eur E, okolo 200 e, išlo na technickú pomoc a zvyšok na e, ciele flexibility v rámci viacročného finančného rámca. Takže tento návrh vyzerá ako jednorazová záležitosť, ktorá už sa potom nebude môcť zopakovať. A máme tu eh, takisto eh, prehlbenie eh, menovej a posilnenie menovej únie a dva návrhy, ktoré s tým súvisia. A tam sa práve uvažuje o tom, že by sa finančné prostriedky zo štruktúrálnych fondov práve nasmerovali do týchto refóriem. Keď sa na to pozrieme E, z perspektívy jedného roka spätne, tak e, treba povedať, že v podstate opäť sa týmto oslabila e, politika súdržnosti, pokiaľ ide o zdroje, aj o princípy. Chcem sa spýtať, existuje nejaké posúdenie vplyvu toho, ako sa vynaložili tieto finančné prostriedky v jednotlivých eh, členských štátoch, aké výsledky to prinieslo, alebo máte v úmysle eh, takéto posúdenie vplyvu vypracovať? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Damato. Teraz sa obrátim na komisiu. Eh, potom bude ešte jedno kolo, ale teraz pán predstaviteľ komisie, ak tu je. Ďakujem pekne, pán predseda. Odpoviem na rôzne otázky postupne. Otázka ohľadne sociálneho financovania navýšenia, ktoré navrhuje komisia v kontekste eh, pozmenenej podoby programu SRSP. Komisia má za úlohu predtým, ako navrhne využitie nástroja flexibility, zistiť možnosti e, presunov v rámci rovnakého okruhu rozpočtu. je 1B a 2 tam doplniť. A kolegovia z rozpočtového výboru to už tiež povedali predtým, ako sme predložili návrh my. Teda tu možnosti vnútorných presunov nie je, nie sú marže v 1b, e, politika súdržnosti pre technickú pomoc a okruh 2 je veľmi odlišný. Tam sú marže, ale iba pre platby pre polnohospodárov. A tu je povaha výdavkov úplne odlišná, pretože ide o technickú pomoc členským krajinám v kontexte štrukturálnych reforiem, e, v kontexte SRSP. Čiže sú tu dve, dva možné okruhy. Ak by sme hovorili o iných rozpočtových oblastiach, tak by si to vyžadovalo zmenu VFR a to určite nie je to, čo si želáme. Preto sme zvažovali po e, úvodné ustanovanie 17 pôvodného návrhu SRSP, kde išlo o formálny záväzok na politickej úrovni, čiže Rada a parlament by sa zaviazali, že by opäť nevyužili prostriedky politiky súdržnosti na program, akým je SRSP. Takže sme mohli využiť špecifické nástroje VFR, čiže práve nástroj flexibility. Tam sú marže. Pozreli sme sa na to správneho hľadiska. Článok 11 nariadenia o VFR Čiže aby sa to zmestilo do stropov, e, sme identifikovali, prečítam to, výdavky jednoznačne. A to je náš odhad e, navýšenia potrebného v rámci SRSP. Ide teda o podporu štrukturálnych reforiem v členských krajinách. Čiže podľa nás táto podmienka je splnená. My teda naozaj chceme využiť nástroj flexibility a rešpektujú sa záväzky aj spolu zákonodárcu, teda že by sa technická pomoc e, v rámci politických súdržností nepoužila opäť. A potom výber členských krajín, e, to bola ďalšia otázka. Tu ten návrh nemení nič v porovnaní s originálom, nič, e, čo by sa týkalo kritérií výberu a požiadaviek zo strany členských krajín to je tak ako v pôvodnom návrhu. Ide o to, ako naliehavé sú tie požiadavky. Potom e, ide o konkrétne problémy, rozsah a treba zohľadniť aj administratívnu kapacitu v kontexte pomoci e, v oblasti SRSP môžem uistiť poslancov poslankyne, že sa nič nezmení na tejto zásade potom prioritazic, čiže stanovovanie priorit. To by malo byť lepšie zacielené pri jednotlivých politikách, napríklad e, rovnosť, rodová rovnosť, klimatické zmeny, vzdialené regióny. Program SRSP E, je program, ktorý funguje z dola nahor. Čiže podpora pre štruktúrálne reformy vyplýva z toho, čo povedia členské krajiny vo svojej žiadosti o pomoc. Podľa toho sa vyberajú tie žiadosti je tu samozrejme zaručená rovnosť eh, prístupu, vyzretosť toho projektu. Nedá sa vylúčiť, že by sa žiadosť týkala aj opatrenie na boj proti klimatickým zmenám, pretože to je samozrejme jadro mnohých environmentálnych iniciatív a rodová rovnosť. To sa tiež nevylučuje, ale na to sú tu predsa len iné nástroje v programoch EÚ a na komisii vhodnejšie ako SRSP. Je to doplnkový program, nechceme teda duplicitu a chceme sa uistiť, že sa dobre použijú prostriedky daňovníkov a že budú dosiahnuté najlepšie výsledky. A možnosť pomoc členským krajinám bez spolufinancovania. Už som na to vlastne odpovedal. Nevyžaduje si to žiadnu spolúčasť členských krajín z národného rozpočtu. Na, to, na tom sa tiež nič nemení týmto návrhom. A ešte otázky, ktoré sa týkali prepojenia s európskym semestrom. To je možnosť e, kedy členské krajiny môžu žiadať o pomoc. Čiže dôležité sú vlastné reformy členských krajín, ktoré odzrkadľujú ich národné priority a to samozrejme musí byť v súlade s prioritami EÚ v kontexte európskeho semestra, inak by tam bol rozkol. My chceme dať členským krajinám možnosť podporiť aj iniciatívy Európskej hospodárskej správy. Vyplýva to aj z tých odporúčaní pre konkrétnu krajinu v rámci Európskeho semestra. Myslím, že chceme, aby členské štáty dosiahli úroveň kvalitného riadenia, ekonomického vládnutia v oblastiach svojej pôsobnosti. Na toto sú zamerané aj nástroje na zvyšovanie celkovej administratívnej kapacity, ktoré samozrejme majú viesť k lepšej schopnosti čerpania štruktúrnych fondov. Takže tu je určité prepojenie, ktoré nemôžno podceňovať. No a pokiaľ ide o semester, tak by to malo byť aj na prospech politiky súdržnosti. Padla tu tiež otázka, hovoria, týkajú sa dopadu alebo posúdenia vplyvu aktivít, ktoré už komisia doteraz podnikla. A ako viacerí spomenuli, tento prísľub je relatívne nedávny a bol schválený len e, uprostred mája minulého roka. Čiže v zmysle regulačných ustanovení e, tohto nariadenia by sa mala táto záležitosť realizovať do júna 2019, čo samozrejme neznamená, že pred e, takýmto návrhom sme nevykonali e, žiadne posúdenie. Um, my chceme samozrejme zabezpečiť aj možnosť posúdenia tretimi stranami, ale vykonávame priebežne aj samohodnotenie našich vlastných iniciatív. A chcem povedať, že príklady, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcej diskusii tu v parlamente, keď tu bol náš podpredseda, tie sú veľmi výrečné. Určite je tu pridaná hodnota, ktorú by bolo možné dosiahnuť týmito programami a toto potvrdzujú aj um, rôzne fakty, napríklad um, to, že tento program je veľmi priateľský voči členským štátom a ich orgánom, teda administratívne bremeno je pomerne nízke, e, kofinancovanie nie je požadované, je tu takisto možnosť e, prostredníctvom žiadosti o podporu rozbehnúť projekty, v rámci ktorých by sa využili ďalšie prostriedky oproti tým, popri tých centrálne pridelovaných. Takže ide o to, aby sa Ehm, šírili osvedčené postupy medzi členskými štátmi a tým pádom ide aj o nástroj na podporu dôvery medzi jednotlivými členmi, medzi členskými štátmi. Sú tu samozrejme aj e, problémy, ktoré presahujú hranice jedného členského štátu a e, osobitne v Pobaltí sú napríklad projekty, ktoré fungujú celobaltsky, tak povediac, To sú projekty, ktoré sú relevantné nie len pre jeden členský štát. A je tu aj možnosť e, zapojiť do činnosti regióny. A bola tu otázka na, na Majot. To je možno trocha špecifická záležitosť a e, možno e, tento región by mal prospech z iných nástrojov, napríklad rôznych fondov pre, ex, e, pre extrémne periférne um, regióny, ale určite tu možnosť je aj pre takýto región. A už sa to aj deje, e, pretože dokonca aj v časoch pred e, týmto nástrojom, napríklad v Grécku, bolo najmä v oblasti ekologické veľa projektov, ktoré e, sa týkali odlahlejších oblastí a poskytovali, išlo napríklad poskytovanie technickej pomoci v rámci SRSP išlo potom o technickú e, podporu a je to také upozornenie, no, no, nie je to vlastne ani upozornenie, je to otázka e, administratívnej efektivity a rýchlosti spracovania týchto projektov. Tu je dôležité, aby komisia mohla komunikovať s jedným orgánom alebo s, s jedným miestom v, člens- v členskom štáte. Takže um, podľa nás ide o zodpovednosť členského štátu, aby si stanovil svoje priority, regionálne priority a e, keď toto prebehne, tak e, my sme ochotní ďalej podporovať ten členský štát. No myslím, že tým som odpovedal na všetky, člen, na všetky otázky. Áno, odpovedali ste z veľkej časti na položené otázky. Chcem sa vám za to poďakovať. Boli to veľmi presné odpovede s argumentami. Teraz e, slovo opäť dostane spravodajkyňa, ak chce. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí do tejto diskusie prispeli. A vzhľadom k tomu, že hlavným cieľom je nemíňať peniaze len, aby sme ich niekde minuli, ale vytvárať pridanú hodnotu a podporovať rast všetkými spôsobmi, ktoré tu boli spomenuté, domnievam sa, že väčšina z nás to vidí podobne a ja vám chcem poďakovať za podporu tejto mojej správy. Ja. Ešte upresním, že spravodajkyňa predloží návrh správy v apríli a zohľadní to, čo tu bolo dnes vyjadrené a hlasovať budeme už v júni, keďže zmeny budú mať vplyv aj na financovanie tohto programu v roku 2019 a 2020 a uplatňovať by sa to malo teda začať čo najskôr. Ideme teraz na ďalší bod, bod 10 nášho programu. Ide o Európsky mechanizmus civilnej ochrany. Ide o európsku stratégiu, ktorá má mať schopnosť rýchle zareagovať na naliehavé situácie v regiónoch, či už v EÚ alebo mimo EÚ. Čiže znamená to zdieľanie prostriedkov na poskytnutie koordinovanej pomoci 23. novembra 2017 komisia schválila návrhy e, zmien. Išlo o to zareagovať na mnohé katastrofy prírodné, ktorým EÚ čeli od roku 2013. Právnym základom tohto návrhu je článok 196 zmluvy o fungovaní EÚ táto, tieto zmeny zahrňajú viaceré nové ustanovenia, ktoré členským krajinám pomôžu posilniť ich existujúce kapacity a teda viac prispieť aj k tomu Európskemu zoskupeniu civilnej ochrany. Aj e, finančné protriedky e, sa navyšujú na 632 miliónov eur a výbor Envy je gestorským výborom pri tomto návrhu. Komisia vypracovala aj korigenzum svojho pôvodného návrhu. Ide o zmeny číslovania od bodu 4, pretože ten bod 4 tam figuroval dvakrát a to isté platí aj o bode B. Ide iba technické zmeny a nejako to nemení podstatu návrhu. Ale z tiež technických dôvodov AT4AM sa nemôže zosúľadiť s novým znením, teda poslanci poslanky by mali predkladať pozmenujúce návrhy a pridržať sa pôvodného návrhu a sekretariát eh, potom to opraví podľa korigenda. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov 4. apríl, streda do 12. hodiny. Teraz začneme s rozpravou. Najskôr tieňovi, spravodajcovia. Samozrejme, pán Buda ako spravodajca, potom tieňovi. domnule președinte. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ako ste vysvetlili, my hovoríme o mechanizme únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý chceme premeniť na európsku stratégiu s cieľom byť schopný reagovať na naliehavé situácie, ktoré sa vyskytnú v Únii, ako aj mimo nej, pružnejšie. Takisto by nám tento mechanizmus mal umožniť koordináciu civilnej ochrany, teda zdieľanie zdrojov medzi členskými štátmi, ktoré sa na tomto mechanizme budú zúčastňovať. Cieľom je zjednodušiť e, byrokraciu, redukovať e, čas, ktorý uplyne predtým, než dôjde k reálnemu zásahu v naliehavej situácii a podporiť systémy reakcie, alebo teda zvýšiť ich reakcie, schopnosť a zároveň konsolidovať prevenciu, e, prevenciu e, prípadných e, pohrôm a nešťastí. Nedávno sme zažili prípady lesných požiarov, hurikánov, masovej migrácie, migračných tokov. Um, mali sme prípad e, krízy spôsobené nedostatkom liekov v Rumunsku. Teda dejú sa rôzne veci a takéto katastrofy tie nepoznajú hranice. Toto vyžaduje koordináciu medzi členskými štátmi EÚ a v mnohých prípadoch aj spoluprácu s krajinami mimo Európskej únie. Je veľmi dôležité koordinovať činnosti, ktoré sa vykonávajú na európskej úrovni a komisia sa tu snaží konsolidovať prevenci- eh, prevenciu, teda prevenčné opatrenia a kapacity, ktoré sú vynakladané na tieto e, preventívne opatrenia a zároveň sa snažíme prispôsobovať ďalšie politiky, tak aby sme predišli katastrofám. Chceme tiež e, zabezpečiť, aby Európska únia bola schopná zasiahnuť tam, kde nestačia sily členských štátov. A ja pri e, vypracúvaní tohto stanoviska som sa pridržiaval e, mandátu a e, snažil som sa napríklad využiť aj štruktúrne fondy a fond na zmierňovanie dopadov klimatických zmien e, na tento náš účel, na ktorom hovoríme tieňoví spravodajcovia a kolegyňa a kolegovia z výboru REGI mali možnosť o tomto hovoriť a jedna z tém, jeden z, jedna z, jeden z predmetov tejto diskusie bola veľmi byrokratická, ťažkopádna povaha systémov civilnej ochrany, kde práve naopak e, konať treba rýchlo a účinne. Niektoré členské štáty e, majú dobrovoľnícke zbory, čo je princíp, ktorý by sa mohol uplatniť aj v iných členských štátoch, pričom e, práve takéto dobrovoľné zbory by mohli predstavovať veľmi dôležitú zložku e, zabezpečenia civilnej ochrany. Pričom e, tu ide o to, že je potrebné na jednej strane prepojiť systémy civilnej ochrany a štruktúrne fondy a takisto prepojiť alebo teda využiť ostatné možnosti, ktoré núkajú fondy Európskej únie. No a investície štruktúrnych fondov by mohli pomôcť e, dosiahnuť štandard Európskej únie pre e, prevenciu pred e, katastrofami a tu je potrebné napríklad aj konsolidovať kapacity, ktoré sú využívané na reakciu alebo odozvu v prípade krízových situácií, pretože vidíme, že práve miestne orgány sú najviac postihnuté prípadnou katastrofou, prípadnou, prípadným nešťastím a ich e, reakcie schopnosť je ohrozená. No a ďalšou kľúčovou oblasťou, um, aby sa podporil dialog medzi členskými štátmi, mm, je prehlbenie úlohy e, univerzít a ehm, rôznych centier excelentnosti. My by sme automaticky do plánov prevencie pohrom mali e, zahrňať aj úlohu akademickej pôdy a ich pracovníci by mali byť aj príslušne um, vyškolení. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby došlo k výcviku dobrovoľníkov, tak aby sa mohli zapájať do zásahu, najmä v odlahlých oblastiach. E, termínom predkladania pozmeňovacích návrhov je 4. apríl, avšak máme pred sebou veľkonočné sviatky, čo znamená, že ten termín je, je v praxi o mnoho kratší. No a, a predpokladáme, že nebude veľa času, aby sme um, rokovali o kompromisoch a Eh, aby sme zabezpečili dokonca aj preklady. Takže poprosím kolegov, aby akceptovali komunikáciu v angličtine. Ďakujem pekne spravodajcovi budovy Liliana Rodriguez za socialistov a demokratov. Ale upresním, že komisárku Kretu máme naplánovanú na 11. a ešte máme jeden bod programu, preto vás poprosím o stručnosť. Ďakujem, pán predsedajúci. Tie predložené zmeny sú nesmierne dôležité. My viac menej teda súhlasíme a e, ďakujeme pánovi poslancovi za to, že poukázal na e, jednotlivé body tohto mechanizmu. Komisia a, a tento výbor má e, kľúčovú rolu v tejto otázke. Samozrejme, e, ide tu aj o politiky reagovania na zmeny klímy, e, riešenie naliehavých e, situácií a pohrom. Ešte by som chcela upriamiť pozornosť práve na otázku tých stredisk excelentnosti, o ktorých pán spravodajca hovoril. My máme v Portugalsku viac vrstiev, keby sme e, sa e, zamerali len na tieto centra excelentnosti, tak e, by sa to ochudobnilo, neodrážalo by to situáciu. Chceli by sme, aby sa nahradil tento termín termínom výskumné centra, pretože tam spadajú aj miestne E, centrá, napríklad, ktoré nespadajú do tej kategórie excelentnosti. V nadväznosti na prvú našu diskusiu chcem povedať, že predložíme e, rôzne návrhy e, v reakcii na požiadavky občanov, posilnenie financovania, pokiaľ ide o prevenciu aj výcvik. Toto zameranie na vzdelávanie sa netýka len štátnych orgánov e, civilnej ochrany, ale aj jednotlivých e, občianských združení a organizácií. A potom samozrejme je tu aj súvislosť e, s tretími krajinami a schopnosťou zasiahnuť v takýchto krajinách v prípade naliehavých situácií. Potom je tu samozrejme otázka osvedčených postupov v zdieľaní informácií medzi členskými štátmi aj regiónmi a to, čo som už povedala pri prvom stretnutí, posilnenie tohto mechanizmu e, skutočne veľmi úzko súvisí s otázkou solidarity s členskými štátmi, ktoré prechádzajú kritickými situáciami a V prvom rade je dôležitá istota ľudí, že keď sa niekto ocitne v tiesni, tak e, že mu skutočne všetci členovia Európskej únie budú ochotní a schopní pomôcť. Ďakujem. Ďakujem pekne za EKR, kolegyňa Tomašič. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Pán Plagako tieňový spravodajca. Chcem ako tieňová spravodajkňa poskytnúť náš e, postoj, náš názor na túto záležitosť. My sa domnievame, e, že potrebujeme systém e, reakcie na núdzové, na krizové otázky, avšak systém má pomerne veľké trhliny a to vyplýva už z návrhu komisie. V prvom rade otázka subsidiarity. My musíme akceptovať, že viacero členských štátov vzneslo výhradu na rade, Tvrdia totiž, že tento návrh nezodpovedá princípom subsidiarity. EKR sa nedomnieva, že materiálne prostriedky a e, zásahové týmy by mala e, manažovať priamo komisia v rámci systému záchrania e, resc A my sa domnievame, že treba vysvetliť, čo by znamenali tie formulácie o Eh, organizácie riadení núdzových operácií a zároveň sa domnievame, že treba pripracovať posúdenie vplyvov, ktoré však eh, neprebehlo. Súhlasím tiež so spravodajcom v tom, že eh, lokálni a regionálni aktéry musia byť lepšie zaangažovaní do plánov prevencie a mobilizácie a mobilizačných snách. No a akékoľvek navýšenie rozpočtové veľky musí e, byť podmienené existujúcimi prostriedkami. Preto súhlasím so spravodajcom v tom, že je potrebné najmä podporovať synergie medzi rôznymi nástrojmi únie, aby sa zabezpečilo, že využijeme na maximum tie prostriedky, ktoré sú už v dispozícii dnes a to e, ako je v pozmeňovací návrh 7, 8, 9, 11. Zároveň treba podporiť výmenu e, osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Lepší konzultačný mechanizmus by však nemal zavezovať členské štáty, aby si vymenali citlivé informácie, ktoré môžu ohroziť e, národ, e, e, národnú bezpečnosť a ja navrhnem príslušné pozmeňovacie návrhy k tejto správe. Merci beaucoup. Ďakujem za zelených. Ale vy ste nemali určeného teňového spravodajcu, takže nech sa páči, dostanete slovo vy. Pán Jakovčič. Zaključite nemamo úplno vremena, najmä... Ďakujem. Ja chcem povedať veľmi stručne niekoľko slov k tomu, čo už odznelo. Táto snaha samozrejme si zaslúži zaslúži pozornosť, ale chcel by som povedať jednu vec. My vytvárame európske makrostratégie, napríklad v oblasti Baltu, Dunaja, Jadranského mora, zkrátka v týchto makroregiónoch vyvíjame rôzne snahy a takýmto spôsobom by sme mali pristupovať aj k reakcii na núdzové udalosti. Ja hovorím o e, časť o Jadranskom mori konkrétne. Tu už existujú e, systémy, ktoré spolupracujú, napríklad tie záplavy e, alebo reakcia na záplavy v Taliansku, Chorvátsku. Tu jednoducho existujú mechanizmy, ktoré, ktoré už financujeme a ktoré by sme mohli využiť e, aj pre ciele tejto správy. My um, by sme chceli tiež povedať, že makroekonomická stratégia by sa tiež mohla zapojiť do tohto elementu ochrany, civilnej ochrany, teda e, možnosť spolupráce napríklad v Pobalti, v Alpskom regióne, e, po Dunajsku a tak ďalej. Cezhraničná spolupráca je veľmi dôležitá, to je vec, o ktorej hádam nikto nepochybuje, ale mne sa zdá, že tento element je tiež e, veľmi významný. Keď e, sa udejú nejaké katastrofy, tak keď sa udeje katastrofa, tak trvá mesiace, kým prvé peniaze sa dostanú do tých postihnutých oblastí, teda hovorím o európskych prostriedkoch. A toto je vec, ktorú by sme mali napraviť flexibilnejším mechanizmom. Keď dôjde k pohrome, tak ehm, je potrebné, aby eh, ak máme k dispozícii či už 500 miliónov alebo miliardu, tak jednoducho je treba poslať okamžite nejaké prostriedky v menšieho rozsahu, povedzme 3 milióny. A takýto mechanizmus eh, rýchlej reakcie by sme mohli vytvoriť, pretože aj malá suma môže pomôcť pri tých, eh, pri tých prvotných krokoch. Takže také niečo by sme mohli do správy zahrnúť. Merci. Merci beaucoup. Ďakujem pekne.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 to, akú reakciu vyvolali alebo ako sa na ne zareagovala. E, musíme si povedať, že tu sa bude treba ponaučiť a to ponaučenie bude niekedy možno až bolestivé. Treba povedať, že Európska únia nemá dostatočné kapacity na, na to, aby reagovala včas na takéto katastrofy, takže e, tá odozva bola užitočná, ale možno trocha neskoro. Takže tu vidím niekoľko hrozieb, niekoľko problémov. V prvom rade e, v prvade tzv. technogénne katastrofy. Mnohí z vás máte v členských štátoch množstvo jadrových reaktorov, ktorých bezpečnosť vyvoláva otázky. A tiež budeme musieť začať bojovať, alebo budeme musieť bojovať čoraz viac proti hrozbe terorizmu. Takže e, návrh tohto mechanizmu, o ktorom hovoríme v správe, neobsahuje nič, čo by nám umožňovalo redukovať takéto hrozby. Text návrhu stanoviska je pomerne dobrý a domnievam sa, že stanovisko nášho výboru je veľmi dôležité, pretože e, práve miestna a regionálna populácia znáša e, najväčšiu váhu dôsledkov prípadnej katastrofy, ale mali by sme sa zamerať na niekoľko základných elementov. V prvom rade je skutočnosť, že prírodné katastrofy nepoznajú hranice, E, vedie k tomu, že by sme mali využívať potenciál miestnych obyvateľov a zvyšovať e, ich povedomie. Takisto by sme nemali čakať na nejakú ver, nejaké vertikálne komunikačné kanály, kým sa rozhýbu, ale mali by sme e, reagovať okamžite. A ja sa domnievam, že je dôležitejšie vytvoriť plány, odozvy e, v spolupráci v, s, so susediacimi krajinami bez ohľadu na to, či sú členmi Európskej únie alebo nie. A ďalej, ak e, sa vyskytne situácia napríklad nejaká obrovská záplava alebo obrovská séria záplav, tak je treba pripraviť sa na, aj na evakuáciu obyvateľstva z postihnutých oblastí. E, návrh komisie obsahuje niekoľko prvkov, ktoré však nie sú dostatočné. Ja sa domnievam, že by sme mali e, vytvoriť viac opatrení, vrátane evakuačných e, plánov, ale samozrejme v súlade s princípmi subsidiarity takéto plány by e, mali byť vytvárané na úrovni členských štátov s určitou koordináciou. Takisto by sme mali umožniť dobrovoľnú účasť na civilnej ochrane. A a posledný bod, ktorý chcem spomenúť, e, ktorý je podľa nás veľmi významný, je zvyšovanie povedomia o možnostiach, alebo teda o, tých, o tej hrozbe prírodných katastrof. Mnoho ľudí by e, rado vedelo, koho, komu zavolať, čo urobiť, e, ako poskytnúť napríklad aj po, pomoc zraneným v prípade katastrofy, alebo ako pomoc pri odstraňovaní väčších škôd. Ja si myslím, že toto by pomohlo, pomohlo tým týmom, ktoré odstraňujú následky. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predsedajúci. E, rok 2017 a 2016 sa tie tragické udalosti ukázali, e, aká je situácia jednak povodne, zemetrasenia, e, požiare. To všetko ukázalo potrebu finančných nástrojov únie na efektívne riešenie takýchto situácií. Súhlasím so stanoviskom spravodajcov, ale treba zabezpečiť vyššiu synergiu medzi civilno, mechanizmom civilnej obrany a štruktúrálnymi fondmi, e, fondom Solidarity napríklad. Už som to povedala viackrát v tejto príležitosti. E, jednak ide o E, strednodobé pridelovanie e, finančných e, prostriedkov, komplexné pridelovanie a samozrejme takisto pridelovanie aj určitých preddavkov, tak povediac. Dneska máme 30 milión eur, 280 miliónov na obdobie 2018-2020 by malo byť, aby sa posilnila schopnosť reagovať na nepredpokladané udalosti a katastrofy a aby sa to všetko prepojilo s ďalšími politikami únie, pokiaľ ide o prevenciu a reakciu na prírodné katastrofy. To znamená mm, posilniť kolektívnu e, schopnosť únie e, reagovať na mimoriadne situácie a vyčleniť a poskytnúť potrebné e, prostriedky. Mala by sa vytvoriť príslušná rezerva na tieto účely Treba takisto e, zdôrazniť, že e, tento mechanizmus e, musí byť v úzkom prepojení a s aktivitami miestnych a regionálnych orgánov, aby bol, bola tá pomoc bezprostredne dostupná pre občanov, najmä v prípade prírodných pohrom. Takže aby sa to robilo takto a Dúfam, že rámec budúcej politiky e, súdržnosti a takisto aj e, snaha zvýšiť odolnosť proti prírodným pohromám budú e, jednými z priorít nasledujúceho programového obdobia, pretože je potrebné posilniť politiku súdržnosti v oblastiach, ktoré e, boli postihnuté takýmito prírodnými e, pohromami. Ďakujem. No, Ďakujem pekne. Očakávame komisárku o 11. Ešte máme správu Albricht. Takže naozaj prosím, buďte čo najstručnejší. Ja teraz musím dať priamo slovo komisii. Julia Stewart, generálne riaditeľstvo ECO. Máte dve, tri minúty maximálne. Thank you. Ďakujem, ďakujem kolegyne, kolegovia. Budem sa snažiť o stručnosť. Chcem poďakovať za návrh správy pánov Budovi a za návrhy na posilnenie a zefektívnenie mechanizmu civilnej ochrany únie my vítame tie dve hlavné línie stanoviska a ako aj tie pripomienky, ktoré tu odzneli a uberajú sa tým istým smerom konkrétne potreba zvýšiť koherentnosť medzi európskymi e, štruktúrami a investičnými fondmi a opatreniami na posilnenie a zlepšenie prevencie e, rizik. To je jasné a takisto som zaznamenala mm, vyjadrenia kolegov, e, ktorí hovorili o tých fondoch Solidarity, kde sa nedarí e, samozrejme a, a, a v, vyjadrenia ohľadom toho, že sa nedarí predchádzať e, takýmto mimoriadným situáciám. Takže samozrejme ide tu o tie tri piliere prevencie a reakcie na mimoriadné udalosti. Jeden z kolegov tu hovoril o subsidiarite, na to sa chcem zamerať. My e, sa tu e, pohybujeme v oblasti e, spoločných kompetencií, takže E, ide tu o rozhodnutie, zrevidované rozhodnutie 2013-13-13. E, na to treba pamätať. My by sme privítali samozrejme silnejšie zapojenie regionálnej samozprávy v tejto oblasti, ale pravdepodobne e, tu nemôžeme nastojiť na tom, aby členské štáty zvyšovali kapacity. Takže lokálne, miestne a regionálne kapacity, samozrejme, to je veľmi kľúčová otázka. Ja som si všimla, že veľa e, z vás hovorilo o tejto otázke. Veľa členských štátov už e, využívajú v, vo veľkej miere e, prácu dobrovoľníkov v mimoriadných situáciách a je to veľmi významný prvok. A my sa v tomto návrhu snažíme posilniť aj to, čo nazývame Civil Protection Pool, to znamená vlastne koncentrácia tých kapacít na reakciu na mimoriadne situácie, no tak e, pochopiteľne ide tu o vzdelávanie, vzdelávanie aj cezhraničné, vymienianie odborných e, informácií a samozrejme do tohto, do tohto sú zapojení aj dobrovoľníci a to by sme chceli v tomto návrhu posilniť. E, dali sme tomu názov sieť vedomostí o civilnej ochrane Hm. a chceli by sme pochopiteľne e, sústrediť e, čo e, najväčší potenciál odborných vedomostí, ale aj vedeckých vedomostí a všetkých možných oblastí a disciplín, ktoré by nám mohli pomôcť v tejto oblasti. Ja si veľmi dobre uvedomujem časové obmedzenia, takže nebudem hovoriť o všetkých bodoch, ale keby som sa predsa len mohla vrátiť ešte k otázke toho, čo očakávame a čo by sme chceli urobiť e, v rámci e, povedzme, riadenia a kontroly týchto e, návrhov na záchranné. No. Prepočte, musím vás naozaj prerušiť. Ďakujem za tieto informácie a náš sekretariat ostane samozrejme v kontakte s vašim generálnym riaditeľstvom aj so spravodajcom a ešte slovo dostáva spravodajca na záver. Eh, eh, Ďakujem, pán predsedajúci, veľmi stručne, aby som chcel všetkým poďakovať za ich vyjadrenia. A, eh, chápem takisto aj tú požiadavku nahradiť to spojenie Centers of Excellence s spojením Research Centers. Ďakujem. Teraz zrýchlene k bodu 11 nášho programu správa Olbricht. Úloha miest eh, v inštitúcionálnom rámci únie. Ďakujem, predseda, prejdem do angličtiny. This, eh, this, eh, Toto je stanovisko vypracované výborom pre ústavné záležitosti a my ako REGI máme exkluzívne kompetencie podľa pravidla 54 a výbor pre e, ústavné záležitosti sa poprvý raz vlastne zameral na niečo, čo sa netýka len európskej, celoeurópskej, ale aj miestnej úrovne. Preto mm, spravodajca navrhuje hlbšiu mm, rozpravu o role miest v rozhodovacom procese v rámci únie. V mene reky by som chcel podčiarknúť niektoré prvky. Poprvé, treba povedať, že mesta a metropolitné oblasti, mestské oblasti sú e, uznávané v mnohých e, konkrétnych otázkach. A napríklad e, rozvojová iniciatíva pre rozvoj miest a podobne. E, takže tu mm, sa skutočne mm, e, táto úroveň využíva na konkrétne opatrenia, ale otázka je, aké sú výsledky tejto mm, činnosti. Tu pochopiteľne vnímame teraz e, rozrastajúcu sa agendu, ktorá sa týka miest, ale my ako Výbor e, REGI by sme mali samozrejme uznať dôležitú rolu spolupráce s partnermi a je dôležité využiť aj skúsenosti z, e, z urbánej agendy, aby sme si uvedomili rolu miest, ale zároveň to treba samozrejme hm, vnímať aj z hľadiska e, akčných plánov pripravených v rámci partnerstiev a takisto aj z hľadiska odporúčaní. Výbor REGI pracuje na nových nariadeniach a CPR a tak ďalej. A je dôležité zohľadniť odporúčania, ktoré prichádzajú z praxe a, a, a od ľudí, ktorí pracujú v rámci partnerstiev. No, počas holandského predsedníctva sa práve pracovalo na jednotlivých postupoch v mestskej agendy a to by sa malo využiť aj v budúcnosti a malo by sa to využiť e, aj v rámci e, politik súdržnosti a politik e, regionálneho rozvoja. Ja takisto vo svojom stanovisku navrhujem, aby sme posilnili význam eh, mestských oblastí a rolu eh, týchto oblastí v implementácii konkrétnych politík, lebo niektoré z nich sú priamo prepojené s týmito oblastiami ako doprava, eh, životné prostredie, sociálne politiky a podobne. Nie, že by sme e, chceli zanedbávať e, vidiecké oblasti, ale mestské a metropolitné oblasti, to sú teda mestá a ich okolie vlastne zahrňajúce aj vidiecké oblasti. Chcel by som teda navrhnúť členským štátom, aby trocha rozlišovali a, e, a, medzi kompetenciami, napríklad pokiaľ ide o národné delegácie a výbor regionov. Takže čo by teda, aké percento by malo pripadať na lokálnu miestnú úroveň, aké percento na e, regionálnu úroveň. My ako výbor regi môžeme upozorniť na potrebu nastoliť e, rovnováhu e, v delegovaní právomoci, aby sa to nevymezovalo napríklad len na regióny. A, a e, chcel by som takisto povedať, e, Eh, že CML, eh, eh, CMBR e a podobne, to sú Eurocities napríklad, toto sú prvky, ktoré by takisto mali byť zahrnuté do implementácie. A napokon sa ešte chcem vrátiť k tej pomerne starej myšlienke v aktivitách parlamentu a navrhnúť Európskej komisii, aby uvažovala o možnej politiky, európskej politike pre mesta. To je niečo, čo si vyžaduje nový prístup. Takže ja by som to chcel len zhrnúť. Takže e, výbor pre ústavné záležitosti bol gestorský. My k tomu e, vyjadrujeme svoje stanovisko a mali by sme využiť e, túto príležitosť na to, aby sme posilnili rolu mestských a metropolitných oblastí v rámci budúcich politik súdržnosti po roku 2020 bude sa e, čoskoro pracovať na ELDF e, e, a tak ďalej. Takže mali by sme využiť argumentáciu z tejto správy aj pre ďalšie legislatívne obdobie. Ďakujem. Ďakujem. Ešte šiesti sa prihlásili o slovo tieňoví spravodajci. Prosím stručne, inak budem povinný použiť toto kladivko Maximálne 2 minúty. Ďakujem, áno, ja by som nechcela pocítiť vaše kladivko, hovorí kolegyňa Westfal. Nemám moc výhrad, je to kontinuita toho, čo sme naplánovali pri, pre mesta uviesť tam teda nielen mesta, ale zohľadniť ich pri reflexii. Mám málo pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Niečo už je v agende pre mestách a je to centrálne aj v myslení komisie. Ide o to, aby sa zohľadnili mesta v tejto agende. Naozaj, to je jediné, čo môžem v tejto chvíli povedať, inak je to vynikajúce. Finiment. Ďakujem pekne za Alde van Mintenburg. Uh, uh Áno, ja by som uh, pánu Objektovi chcel takisto poďakovať, lebo je to veľmi vyvážené stanovisko. Uh, Zaujíma ma takisto, e, čo sa e, deje v ASKu, e, v AFKu ohľadom miest. Myslím si, že toto je veľmi rozumné stanovisko, ktoré poukazuje na potreby, ktoré treba riešiť a na nové politiky a výzvy, pre ktorými stojíme. Ehm, a je to takisto ehm, príležitosť eh, ukázať, ako sa berú do úvahy eh, práve eh, jednotlivé naše odporúčania. Myslím si, že by sme sa tu mali ďalej zaoberať, ako tie jednotlivé konkrétne návrhy zohľadniť v legislatíve. A tu mám ešte jednu ďalšiu pripomienku. to sa týka nového prehodnotenia alebo vyhodnotenia tých európskych politík e, pre mesta. Áno, to bude pokračovať aj po roku 2020 a bude sa vypracovať aj e, teritoriálne posúdenie vplyvu. Ja si myslím, že tu ide o integrovanejší prístup, pretože nepotrebujeme nejaké jednotlivé oddelené európske e, politiky v tejto oblasti. Ide tu o to, aby sme skutočne nevytvárali nejaké osobitné politiky v jednotlivých krajinách. Ďakujem. Ďakujem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 Todėl siūlyčiau apgalvoti galimybę. Jednotlivé otázky v tejto oblasti sú regulované národnými e, vnútrostrannými právnymi predpismi. Ja si myslím, že e, tá e, že by sme mali uvažovať o možnosti, že by sa Európska únia pripojila, mala pripojiť k charte Rady Európy, ktorá sa e, týka miesta, to by zabezpečilo jednotlivé e, implementovanie tejto charty v celej únii. Spadalo by to pod e, jurisdikciu súdneho dvora. Hovorí sa tu takisto aj schopnosti miestnych samozpráv financovať rôzne programy. Ďakujem za stručnosť. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi za jeho prácu. My všetci súhlasíme s tým, že úloha miest eh, je čoraz vyššia, čoraz väčšia, čoraz relevantnejšia v Európskej únii, ale aj na celom svete. A preto je nevyhnutné e, vytvoriť, zadefino, zadefinovať a vytvoriť nejaké e, verejné politiky, ktoré e, ohraničia ich pôsobnosť tak, aby sa mohli rozvíjať najlepšie vzhľadom k tomu, že v Európskej únii platí princíp subsidiarity ako jeden zo základných princípov, je potrebné zdôrazniť to, že štáty, ako je napríklad ten môj, kde sa e, zatiaľ kompetencie miest veľmi okliešťujú, ako aj to, samozrejme ich ekonomické možnosti, tak ja napríklad som nevidela žiadny, žiadnu snahu parlamentu a únie, aby bojoval za princíp subsidiarity. Napríklad teda v mojom štáte, pokiaľ ide o túto správu, tak e, určite e, podporujeme e, pakt miest a Domnievame sa, že um, sú tu určité nedemokratické elementy, o ktorých sa nehovorilo ani na úrovni ministrov a účastníci, uh, teda uh, síce tvrdia o sebe, že sú účastníci, ale tento parlament je orgán, ktorý je volený uh, demokraticky a nezúčastnil sa na žiadnej z týchto aktivít, takže my nevieme, čo sa tam vlastne bude diať. No a domnievam sa, že tento proces podrobenia mestskej agendy a partnerstiev kontrole a dohľadu tohto parlamentu e, je normálna vec a práve my v tomto výbore by sme sa týmto mali zaoberať. A ďalej sa domnievam, že môžem povedať, že sa mi páčia niektoré tie medzinárodné dohody, ktoré boli nedávno schválené a ktoré tiež treba zohľadniť a ktorých cieľom je zadefinovať úlohu miest aj v inštitucionálnom rámci únie. E, ide o konferenciu miest, e, mileniálne, e, teda tisícročné ciele a klimatické zmeny. Ďakujem, Angela. Ďakujem, pán predsedajúci. Keď sa hovorí o role miest v inštitucionálnom kontexte únie, e, tak treba povedať, že zmluvy neuznávajú formálne úlohu miest. Takže v podstate nie je zapojená formálne e, táto úroveň miestnej e, samozprávy. A preto je to často vnímané ako niečo vzdialené vďaka výboru regiónov e, sa upriamuje viac pozorností na mestá a regióny a samozrejme s tým súvisí aj väčší dôraz na rozhodovací proces, ktorý sa ich e, týka. Treba zviditeľniť e, politiky súdržnosti v očiach občanov. Mesta majú svoju úlohu v klimatických zmenách, v udržateľnosti, v kultúre, v digitalizácii, v sociálnej súdržnosti. Jedna nedávna správa Eurocities. Čoraz väčší počet miest má čoraz vyššie zodpovednosti, napríklad v rozdeľovaní prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Najväčším najväčšou prekážkou využívania tohto fondu je zložitosť e, postupov, administratívna záťaž. A z toho pramení e, nesúlad medzi cieľmi tohto fondu a praktickými výsledkami. Mesta majú významnú rolu v politike súdržnosti, využívania štruktúrálnych fondov, investičných, európskych investičných fondov tento aspekt treba vnímať a zabezpečiť vyššiu, vyš, väčšie zapojenie miest, e, tak, e, aby sa to odrážalo na splňanie požiadavek teritorií. Ďakujem. Komisárka Kretu, ako aj predsednička, už prišli, takže ja najskôr dám slovo komisii aj spravodajcovi, ale veľmi stručne, a to bude záver tejto rozpravy. Takže komisia najskôr naozaj prosím čo najstručnejšie. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem. Regio welcomes the initiative uh, of the AFCO committee and the... Vy, vítame túto iniciatívu. It is one of the priority of the cohesion policy. And... Toto je jedna z priorit uh, politiky súdržnosti a to bolo zjavné z vyjadrení a my uh, hovoríme o subdelegovaní mesta. Mesta určite majú schopnosť e, naplňať e, politiky e, veľmi dobré. Mm, už v období 2014-2015 politika súdržnosti vo výške nejakých 50 miliard sa bude míňať práve v mestách. A mesta poprvýkrát si budú môcť vybrať projekty sami. A dnes to napríklad predstavuje člán, podľa článku 7 nariadenia ORDF 7 miliard eur. Sú tu aj ďalšie nástroje, ktoré máme, napríklad Urban Development Network, Urban uh, Innovative Actions, uh, Urbact, SPIS a neviem čo všetko. Komisia, uh, komisia Expressis Verbis pod, podporuje tiež lepší dialog, uh, ktorý bude zahrňať aj miestnu úroveň samozprávy, a to už od raných fáz tvorby politiky, ale aj uh, ten systém multi-governance, teda viacúrovňového uh, riadenia. Uh, a tu by sme chceli vytvoriť 12 partnerstiev, čo je taký pilotný projekt, kde testujeme tento systém. Uh, tento model uh, vládnutia partnerstvom je práve správnou cestou, pretože parlamenty a miestna samozpráva si mali, eh, by si mali tvoriť tie politiky. A ako eh, DG Regio, eh, ako gestor týchto aktivít v komisii, vítame tieto aktivity ako, politi- ako experiment s politickým nástrojom. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup à la DG Regio pour ces... Ďakujem DG Regio za tieto informácie a na záver spo, spravodajca Olbricht. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Ja veľmi stručne zareagujem. V prvom rade samozrejme tu ide o pokračovanie e, práce na rôznych dokumentoch. Um, tieto dokumenty na tých pracovali a kolegyňa a kolegovia. My máme pred sebou stále ten istý problém a je dobré, že tu je už aj, aj pani komisárka. Máme pocit, že tento mestský rozmer by mal niekto v komisii koordinovať a dúfame, že tu bude niekto z DG Regio a nie niekto z iného generálneho riaditeľstva, pretože tento mestský rozmer je momentálne roztrúsený a mal by mať jedno miesto, kde sa bude riešiť a ja si myslím, že práve DG Regio by malo byť takýmto jedným miestom v komisii. Ďalej dúfam, že akčné plány e, tie, e, o tých sa bude informovať a mm, že ich zohľadníme aj v novej politike, pretože ináč e, pôjde o úplne zbytočné, zbytočnú činnosť. Bolo by fajn, keby sme využili tú mieru skúsenosti aj v budúcich elementoch. A súhlasím s tým, že právne elementy sú e, zakotvené v Európskej charte miestnej samozprávy Rady Európy a nie vždy mm, Ehm, toto schvalovali členské štáty Rady Európy, niekedy akceptovali časti eh, a nechceli ísť do DTL, niektoré sa vspierali, napríklad posledy Francúzsko, ale je tiež dôležité eh, hovoriť o komplementarite Rady Európy, Európskej, rady, Európskej únie. Pardon. A ja nesúhlasím s kolegom Vanderbergom eh, a nemôžem zmeniť svoje stanovisko. Myslím si, že mestská politika nebude odlišná od politiky súdržnosti. Politika súdržnosti je o mnoho širšia a politika súdržnosti napríklad dnes tá zahrania aj regionálnu politiku, ale aj e, vidiecký rozvoj. Čiže aj keď e, je väčšia, nie je tým istým. A dnes e, mestské prostredie vyžaduje nové metódy a tie sú trocha, iš, e, tie sú trocha odlišné od metód uplatňovaných na vidieku a v oblasti regionálneho rozvoja. Toto je vidno aj v správe Westfal. A možno zachádzam príliš ďaleko z toho mestskou politikou, ale ja si myslím, že by sme mali niečo v tejto oblasti urobiť, e, pretože ak nie, tak mesta budú vždy e, takým chudobnejším súrodencom regionálnej politiky. A rastúci význam metropolitných oblastí a mestských oblastí vyžaduje iný prístup a Myslíme si, že toto by, táto vec by nemala byť vyčlenená z politiky súdržnosti. V rámci politiky súdržnosti by sme mali pracovať na špecifických metódach, ktoré budú zamerané osobitne na metropolitné a mestské oblasti. Ďakujem. Merci beaucoup, euh, Jan Olbricht. Pour... Ďakujem pekne, Jan Olbricht, za tieto informácie. Teraz e, tu máme už komisárku Kretu a ja aj opúšťam miesto predsedu. Much, uh, Ďakujem pekne, vážená pani predsednička aj pán Omarži. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste ma pozvali dnes na váš výbor. Naposledy som tu bola v decembri a odvtedy sa, sa hovorí čím ďalej tým viac o budúcej politike súdržnosti. A hovorili ste trošku o meskej agende, počula som to a ja chcem, chcem povedať, že to musíme zdôrazniť v nadchádzajúcom eh, období. Je to asi jeden z hlavných úspechov tohto obdobia, táto mestská agenda. E, vďačíme za to holandskému predsedníctvu. Môžem vás uistiť, že naďalej budeme komunikovať nielen s mestami, ale aj s vidieckými oblastiami. A tak, ako povedala spravodajca, E, chceme mať jedno kontaktné miesto na generálnom riaditeľstve Regio pre túto meskú agendu. Už sa to e, bude len realizovať rozhodnutie už padlo doteraz e, sa veľa generálnych riediteľstiev zaoberalo mestami, ale teraz sme sa rozhodli mať toto jedno kontaktné miesto. Možno po Veľkej noci by sme mohli opäť hovoriť o mestskej agende aj o meskom, aj o vidieckom rozmere. Dnes budeme hovoriť hlavne o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci VFR. Viete, že v tomto čase e, sa hovorí o dosť mimoriadnom rozpočte EÚ. Sú tu isté obmedzenia. Vždy, keď sa hovorí o VFR, tak je to nabité emóciami, ale mm, tentokrát to naozaj je výnimočné. Vieme dobre, že kvôli Brexitu e, prídeme o jedného člena, žiaľ, lutujeme to, ale je to fakt. Aj keď si to asi neúplne uvedomujeme zatiaľ, ale hlavne prídeme o jeden výrazný finančný príspevok. To znamená, že nemôžeme pokračovať tak, ako doteraz pri rozpočte. O, o tom hovoriť, o tom spravodlivom návrate Každá krajina chco, chce mať čo najlepšie postavenie vo vzťahu s príspevkami do európskeho rozpočtu. Ja som bola veľa v krajinách, ktoré sú čistými prispievateľmi. Ja si myslím, že je to vzájomné všetkých zachovať tú politiku súdržnosti či už ste čistým prispievateľom, príjmateľom. Ja aj tak nemám rada toto rozdeľovanie Nie je to e, čistá matematika, koľko získate, koľko prispiete, ide aj o hodnoty. Nie je to v záujme európskej integrácie takéto e, delenie. Ako viete, všetci ťažíme z EÚ a musíme zohľadniť priame a nepriame dopady európskych investícií vo všetkých členských krajinách – Premiér Kosta minulý týždeň v správach hovoril, že od prístupenia jeho krajiny Portugalska sa tisícnásobne zvýšil vývoz z Holandska. To je nepriamy prínos pre Holandsko. Preto si myslím, že je našim spoloč- našou spoločnou povinnosťou apelovať na členské krajiny, byť jednotný a pamätať na všetky prínosy, či už obchodné alebo pre podniky. Čiže nevidieť to iba ako koľko dávame, koľko dostávame. Aby som bola úplne úprimná, e, myslím, že nemáme až tak na výber. Rozpočet musí reagovať na výzby konkurencie, schopnosti inovácií, sociálnej inklúzie, nezamestnanosti a tak ďalej. Takže e, teda je tu potom ešte otázka migrácie, obrany, bezpečnosti, ochrany hraníc. Tak potom odpovede je jednoznačná a jednoduchá. E, aby to mohlo lietať, tak e, rozpočet nemôže byť menší, musí byť navýšený. To je jednoduchá realita. Viete, že vo februári komisia zverejnila oznámenie o novom e, modernom VFR tam sa opisujú rôzne scenáre pre politiku súdržnosti. Viete, e, prečo dávam prednosť, e, teda scenár, ktorý zahrania všetky regióny. Akékoľvek radikálne škrty by sa museli týkať rozvoj, rozvinutejších e, regiónov a tie, ktoré e, sú v tej prechodnej fáze. Keď som bola v Paríži, tak som hovorila s ministrom pre územnú súdržnosť. To je e, prvý scenár, ktorý má moju plnú e, podporu. Na to treba však e, solidný rozpočet pri druhom scenári by Francúzsko získalo prostriedky iba pre ultraperiférne oblasti a pri treťom scenári by e, Francúzsko nedostalo ani jedno euro z európskeho rozpočtu, čo podľa mňa nie je spravodlivé. Preto si naozaj myslím, e, že e, potrebujeme vašu podporu. Ja verím, že ju budeme mať, aby to bolo v prospech všetkých krajín aby sa nemusel využiť Európsky fond e, Solidarity. Musíme teda spolupracovať, byť e, partnermi v nadchádzajúcom mesiaci a pol do 2. maja, keď e, predložíme návrh rozpočtu Európskemu parlamentu. Preto naozaj s potešením vítam uznesenie o VFR na roky po 2020. Vy ste to pred pár dňami schválili. To jednoznačne odzrkadľuje to, e, po čom volám už viacero mesiacov a síce, že politika súdržnosti by mala byť e, hlavnou e, investičnou politikou v EÚ pre všetky regióny aj rozvojový, aj sociálny fond, aj e, fond súdržnosti by mali ísť ruka v ruke, tak aby sme boli schopní vysporiadať sa s tými výzvami, ktoré pred nami stoja v oblasti konkurencieschopnosti, klimatických mien, sociálnej inklúzie, tranzície a tak ďalej. E, pozitívne sa to vyvíja aj na rade, Viaceré členské krajiny sú ochotné zvýšiť svoje príspevky do európskeho rozpočtu a e, pre, prekročiť to 1 e, hrubého národného dôchodku. Viaceré krajiny to jednoznačne povedali, teda, že sú ochotné e, dať viac do európskeho rozpočtu a to, to je podľa mňa dôležité. To si však vyžaduje odvahu a mm, schopnosť presviečať je tu e, hospodárske ozdravenie. Ja si myslím, že vďaka tomu budeme mať e, manevrovací priestor a budeme môcť investovať viac do našej spoločnej budúcnosti. Takže držme sa e, našich presvedčení, e, sú podľa mňa správne. Teraz, e, ako sa naša politika bude realizovať, viem, že e, vás to zaujíma. Aj my chceme, aby táto politika bola flexibilnejšia, jednoduchšie sa používala v prípade príjmateľov. Je tu priestor na zlepšenie, čo sa týka účinnosti a efektívnosti. Tie výzvy som už spomenula a musíme zohľadniť aj širší makroekonomický kontext a rámcové podmienky, či už strategické, alebo tie, ktoré súvisia s administratívnymi kapacitami. E, vo vašom uznesení ste podporili E, pokračovanie toho, čo je uplatnené už v, počas tohto obdobia, napríklad e, podmienky ex ante. E, myslím si, že vďaka tomu sa dali zmobilizovať národní a regionálni aktéry a v nadchádzajúcom období by sme sa mali pridržať tohto prístupu a nezvyšovať administratívne bremeno pre E, úrady. Vyplýva to aj z vášho uznesenia. E, politika súdržnosti nemôže fungovať izolovane. Hospodárska správa je e, mimoriadne dôležitá, čiže štruktúrálne reformy a politika súdržnosti mm, musia byť ešte užšie prepojené ďaká rôznym stimulom ale ešte chcem hovoriť o komunikácii v nadchádzajúcich mesiacoch. Keď budeme hovoriť o budúcom rozpočte, tak bude dôležité zdôrazniť to, čo dosiahla politika súdržnosti. Viete dobre, že vy ako europoslanci, poslankyne ste nás nabádali, aby sme boli ešte odvážnejší na komisii a spolupracovali s členskými krajinami propagovali našu politiku pred rokom a pol. Som prišla s takýmto komunikačným plánom spolu s komisárkou Tyson a z analýzy vyplýva, že sme dosiahli pokrok, aj keď si myslím, že členské krajiny by mohli ešte spraviť viac mnohé sa robí z európskych peňazí, bez toho, aby sa o tom vedelo. a 70 obyvateľstva, ako ukazujú štatistiky, nevedia, že e, ich škola alebo nemocnica alebo mm, diálnica boli postavené vďaka európskym prostriedkom. E, že častokrát sa to dobre pripisuje samozprávam alebo vnútroštátnym e, vládam a zlé, všetko zlé pochádza z Bruselu, s tým treba skoncovať, treba e, hovoriť otvorene o tom, kto za čím stojí. Takže my budeme mať e, správu o implementácii a 12. apríla bude rada pre všeobecné záležitosti v Luxembursku, takže treba zlepšiť komunikáciu v Európe, v regiónoch. E, spustili sme Road Trip Project. Ide o to e, dostať sa bližšie k mladým, poukázať na to, čo robí EÚ pre ich každodenný život. A osem finalistov budú mať možnosť sa e, pustiť e, e, k smerom k stredozemiu, Atlantiku alebo mm, po, pozdĺž Dunaja a budeme pokračovať aj s našimi ďalšími akciami, ktoré sú určené občanom. Ja veľa cestujem a vždy informujem aj o tom, že uh, Európsky parlament je po našom boku. Zapoja sa aj mesta a regióny. Pán Van Listerroy bol predsedom tej porady, ktorá bude vyberať e, kandidátov. Všetky tieto akcie prispievajú k tomuto roku, kedy oslavujeme 30. výročie politiky súdržnosti a koncom mája bude aj výstava v Európskom parlamente v Štrásburgu, kde sa budú prezentovať projekty 30 z celej EÚ, čiže sa chcem srdečne poďakovať vášmu výboru za to, že ste to umožnili aj za dnešnú diskusiu. Ďakujem aj vám, pani predsednička aj sekretariátu, aj e, Konstance Krell, pánovi Van Nistelrooy, aj ostatným. Ešte chcem zdôrazniť, že mm, mm, nemáme veľa času pre budúci VFR 2. mája. Komisia predloží nový rozpočet 29. mája sektorálna, e, e, sektorálne potom nariadenia koncom maja, začiatkom júna nový rozpočet by mal byť schválený čo najskôr podľa nás v roku 2019, tak aby sa mohli spustiť eh, nové projekty od 1. januára 2021. Viem, že je to ťažké, áno. Tie rokovania môžu trvať až dva roky, ale mali by sme sa poučiť z minulosti, podľa mňa. tisíc projektov je ohrozených podľa našich odhadov, ak sa, sa nezačne načas s novým e, programovacím obdobím. Minulý rok to bolo schválené v decembri 2014 a v roku 2015 sme mali partnerské dohody s členskými krajinami v 2016 ex ante podmienečnosť. Takže prvým rokom, kedy sa začali projekty uplatňovať konkrétne, bol až rok 2017, takže rokovania podľa mňa musíme ukončiť čo najskôr. Vieme, kedy je posledný summit. Treba teda jasnú angažovanosť spolu zákonodárcu, teda vás a rady. Spolieham hlavne na vás, na tento výbor regi, aby sme sa mohli pridržať tohto ambiciozného harmonogramu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ešte raz opakujem, že som veľmi rada, že som mohla prísť na váš výbor pred týmto dôležitým dátumom. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Chcem vám poďakovať za to, že ste dnes eh, prišli medzi nás, za to, že ste ochotná hovoriť o otázkach viacročného finančného rámca a budúcnosti politiky súdržnosti. Ja vás chcem informovať, že dnes máme veľmi dôležité hlasovanie, pretože sme práve schválili e, správu, osobitnú správu z, inici- z vlastnej iniciatívy o 7. MFF, kde, pred, e, kde prezentujeme víziu výboru REGI eh, ohľadom aj eh, politiky súdržnosti. Bolo to hlasovanie veľmi významné, e, odvedli sme, myslím, veľký kus práce, takže e, pracujeme tak, aby sme podporili budúcnosť politiky súdržnosti. A takisto chceme vyjadriť našu ochotu a pripravenosť vás podporiť a zúčastňovať sa aktívne na procese prípravy legislatívy v nasledujúcom období plánovania. A uvedomujeme si, že tento výbor um, pracuje na základe návrhov komisie. A teraz, ako obvykle, by som dala slovo členom výboru REGI. Začneme koordinátormi. Máme jednu hodinu, takže by som chcela poprosiť, aby ste hovorili pokiaľ možno stručne možno do troch minút na koordinátorov a trocha menej pre bežných členov. Dáme hneď slovo pánovi Fan Nistelrojovi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. E, ďakujem, že ste prišli medzi nás. 30 rokov súdržnosti, inter, inventúra e, politiky súdržnosti. No, nálada v tomto výbore po tomto, tejto siedmej správe o politike súdržnosti je pomerne pozitívna. Ak sa pozrieme na to, čo politika súdržnosti vykonala a, a ako o nej komunikujeme, to je to vec, ktorá Európu spája. A je to až možno zázrak, e, koľko sme vynaložili v Únii po páde komunizmu na e, súdržnosť. Integrujeme naozaj vysokou rýchlosťou a máme možnosti rozvíjať e, ekonomiku a posilňovať aj systémy vládnutia a e, teda túto našu ekonomiku na báze sociálnych princípov. Máme vlastne teraz výhľad do roku 2027 pardon, máme tu, máme tu 27 rôznych identít, rôznych štátov a toto musím povedať je naozaj veľmi silná vec a možno to vyzerá zjednodušene, ale tá skutočnosť je možno až lepšia než e, v nejakých predstavách. Vy hovoríte o externalitách a, a o efektoch, ktoré sa šíria o systéme win-win. No a možno e, by bolo dobré povedať aj v tejto 7. správe o súdržnosti, čo vlastne prostredníctvom politiky súdržnosti sme urobili pre ostatné politiky. Urychlili sme budovanie jednotného trhu, urychlili sme zavádzanie zmien e, v oblasti e, ochrany životného prostredia, obehového hospodárstva, udržateľnosti. Toto vyžaduje za normálne okolnosti obrovské investície, ktoré však pretekali aj z politiky súdržnosti. E, na tieto ciele idú milióny eur a aj e, nasledujúce predsedníctvo očakáva, že výnos bude 2 eur z každého vyplateného eura. Takže e, z pohľadu čistých platcov by sme o tom mali asi hovoriť e, častejšie. EPP bude mať výpočutie o externalitách a my chceme kolegyňam a kolegom ukázať jednu vec. Toto je vec, ktorú budeme musieť robiť dôraznejšie, možno v období kedy sa bude na rade rozhodovať o financiách a o tom sú, s, s tým súhlasím. A druhá vec je tu taká, že by sme mali skúmať, ako vybudovať e, tieto nové právne návrhy. A o tom by ste možno mohli niečo povedať aj vy. Máme CPR, e, máme fond súdržnosti, máme e RDF, máme sociálny fond. Ale mohli by ste povedať o tom, mm, čo vlastne prinesiete do parlamentu, aby sme sa vedeli pripraviť čo najlepšie na novú štruktúru eh, právnych návrhov. Napríklad hovoríme, a to tisícky a tisícky eh, slov tu už padlo o eh, územnej spolupráci a tam vidíme priestor na posilňovanie, pretože máme nástroje, ako je napríklad inteligentná špecializácia, smart specialization. Tam to pomáha v kontexte partnerstiev, kondicionality ex ante, ale možno by sme mohli ešte dôraznejšie tlačiť na rozvíjanie európskej spolupráce, európskej pridanej hodnoty, ktorá by bola ktorá by bola, tak povedať, zmatateľná a následne by sme to prepojili s ďalšími projektmi, mm, napríklad Horizon 2020 alebo 9 rámec pre ehm, výskum a vývoj. Mali by sme sa posunúť takýmto smerom a toto je veľmi dobre chápané v krajinách, ktoré sú čistými placami a my to vnímame už aj v tej koheznej politike, ktorá je momentálne e, zadefinovaná v tomto období. A posledná pripomienka z mojej strany, viditeľnosť, kde, sme, kde by sme boli bez e, nejakého obrazu v mysliach ľudí. Toto E, napríklad podporujeme tým, že v máji bude výstava v parlamente, na žiadosť parlamentu pri 30. výročí e, politiky súdržnosti. Toto je teda aktivita, ktorú rozvinieme a využijeme ju, ale budeme musieť hovoriť s delegáciami. Minulý týždeň v Severnom Írsku e, v Londonderry ten most, veľmi známy most v Londonderry, ktorý bol v mierov, teda vybudovaný z mierového programu ARDV. Ja som sa prešiel po tom moste a môžem vám povedať, že že tá tabulka, na ktorej je celý ten príbeh, je absolútne zničená a nie je čitateľná. A mňa to, mňa to veľmi hlboko zasiahlo, pretože keď ehm, nebudeme komunikovať o ukončených projektoch a toto vtedy otváral Johannes Hahn, pred dvomi týždňami teda bol tiež, hovorilo sa o 30 e, rokoch politiky súdržnosti. On tam išiel a nikto tam nemá odvahu tú viditeľnosť presadzovať, čo bolo veľmi zvláštne. Ak to nebudeme robiť lepšie, tak e, ak, ak e, máte vzťah s niekým, tak ten vzťah udržujeme a potom je zbytočné míňať tie peniaze a tisíce občanov prechádzajú cez ten most a čo tam vidia? Um, ja si to pamätám, Johannes eh, Hán je ako keby apoštol, ale, ale na tej ceduli si nemo, to nie je to čitateľné, proste nič tam není vidno. Takže um, možno, že výnimkové je omnibus, tam máme nejaké návrhy, ale um, máme tu nejaký problém s tým, ako to predať. Teda aj keď niečo eh, dokončíme, je to dobré, tak potom to nejak nepropagujeme, ale mali by sme. Ďakujem veľmi pekne. Budem musieť žiaľ používať kladivko, lebo toto je jednoducho nemožné. Pani Krajol. Pokúsim sa o stručnosť, pretože e, tu mnohé už odznelo, nebudem opakovať e, slova kolegu. Pani Kretu, vy ste povedali, že niektoré krajiny sú pripravené viac prispievať do európskeho rozpočtu, ale vieme, že niektoré krajiny e, zatiaľ hovoria opak dokonca chcú e, prispievať menej. Takže moja otázka z toho vyplýva. Poznáme všetci, o ktoré krajiny ide, žiaľ, Švedsko, Dánsko, e, Rakúsko, Holandsko a m, Rakúsko bude nadchádzajúcou predsedajúcou krajinou. E, Pýtam sa, keď e, cestujete, boli ste aj v týchto krajinách? Ak áno, hovorili ste jasne o pridanej e, hodnote e, politike súdržnosti pre tieto krajiny. My sme dnes schválili správu a to bol tiež dôležitý bod. To nie, nie je vo váku tá politika politika súdržnosti. Je to veľmi konkrétna politika, ktorá investuje a podporuje ostatné politiky EÚ. E, e, výskum napríklad, to nie je iba vďaka e, horizontu 2020, environmentálna, klimatická politika, tiež sa to financuje z prostriedkov politiky súdržnosti. To je iba pár príkladov, ktoré uvediem. A tie krajiny, ktoré nie sú ochotné zvýšiť e, príspevky, môžu prísť o tento prínos. E, čo by ste k tomu povedali? A ja by som si naozaj želala, aby e, sa Omnibus čoskoro zrealizoval pani Gresle nás pozvala na nejaké zasadnutie. Netuším, čo sa tam dozvieme. Možno vy viete viac, v akom štádiu sú rokovania. Ešte stále sú podľa mňa problémy s uplatňovaním tohto finančného nariadenia. My sme úspešne rokovali, aj, aj sme to všetko stihli rýchlo. E, ak by sa to nakoniec nezrealizovalo, tak by to bolo na náš úkor. No, každopádne ma zaujíma, čo k tomu poviete. Pani Tomašič. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani komisárka, nadchádzajúci Brexit a výzvy, ktoré budú, ktorým bude čeliť politika súdržnosti, um, budú redukovať tú pridanú hodnotu, o ktorej často hovoríme, ale veľmi dôležité je, podpor, je propagovať e, vytvorenie príslušných podmienok na nadchádzajúcej legislatíve pre e, financovanie z viacerých e, strán, teda multifunding. Ako bude komisia podporovať toto? Toto by mohlo znamenať prínos aj pre členské štáty, aj pre regióny. Ďakujem veľmi pekne, pán Fan Miltenburg ako ja budem hovoriť stručne, keď možno nie až tak stručne ako EKR, pretože ja súhlasím s pani komisárkou, že nasledujúci MFF nie je e, obvyklá vec. A ja som videl váš tweet, kedy ste hovorili o Euraktive a hovorili ste, že e, škrty e, pôvodného financovania budú mierne a toto e, vlastne e, povedal váš kolega Oettinger, takže budú určité škrty, všetci samozrejme dúfame, že budú len skromné, ale tým sa dostávame aj k diskusii o tom, že budeme musieť robiť viac za menej peňazí. Ja si myslím, že financia že, že e, diskusia o financiách, e, multitematickom zameraní a tak ďalej. To, sú, to je všetko veľmi dôležité. Tým sa dostávam niekoľkým otázkam. My sme si napríklad vypočuli, že pravdepodobne bude jedno nariadenie pre e RDF a kohezné, kohezné fondy. Čiže aký je stav v tejto oblasti? A toto je otázka, ktorá sa týka aj toho, čo hovoril pán, pán Nistelor, teda, Nistelor, teda návrh, konštrukcia toho právneho rámca a po druhé, bude v budúcnosti silné prepojenie medzi kohezným fondom a následovníkom e, nástroja Connecting Europe. E, tie 2% tam dúfam stále budú, pretože to myslím má zmysel. E, ďalej synergie. Ako teraz pracujete aj s inými generálnymi riaditeľstvami, napríklad na podporovaní synergií medzi 9. rámcovým programom o výskume a, výskume a inováciách a európskych štruktúrnych a investičných fondoch, pretože by sme chceli zistiť, čo robíte v oblasti modernizácie rozpočtov a e, získavania ďalších prostriedkov pre, pre synergie. A potom je tu otázka k viacerým tematickým cieľom. Ja som pochopil e, z toho, čo ste povedali, že chcete e, znižiť ten počet na veľmi, veľmi nízke číslo. Čiže ten dôvod je taký, aby sme sa mohli lepšie zamerať, alebo aby sme mohli širšie definovať tematický cieľ a v konečnom dôsledku zvýšiť flexibilitu. A posledná otázka aký je súčasný stav a tu by som naozaj chcel počuť viac informácií, než som mal doteraz pred pár týždňami v Štrásburgu od vášho kolega, kolegu pána komisára Oettingera e, k implementácii a návrhom e, tzv. kondicionality e, právneho štátu, čo by mala byť, čo by mala byť podmienka, ktorá by bola silne prepojená s MFF. Teda mohli by ste nás informovať e, trocha presnejšie o tejto špecifickej téme, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité aj pre naše budúce diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne teraz za Mar- pána Marži. Merci. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo, ďakujem aj pani komisárke za to, že ste opäť prišli medzi nás. Mám toho viac. Poprvé, Súdržnosť to je viac ako len politika. To je zásada. Je to podstata európskeho projektu. Ja myslím, že čím viac budeme konsolidovať súdržnosť, tým e, lepšiu budúcnosť bude mať EÚ. Keď ju budeme naopak oslabovať, tak e, hrozí, že sa nám EÚ rozpadne. Druhá vec. Politický postoj parlamentu je známy. A my sme jednotní. Všetky politické skupiny, skoro. Aj výbory, skoro všetky. E, vyplýva to z viacerých správ. Správa Westfal, Olbricht, Toma a ďalšie. Parlament teda je jednotný a chceme naďalej ambicióznu politiku súdržnosti. Moja otázka teraz. Pýtam sa, či táto jednotnosť platí aj v prípade komisie. No a ja môžem skonštatovať, že nie. Zjavne nie. A to je problematické. Po tretie, Teraz od nás žiadajú viac s menej peniazmi. Ale máme robiť viac, aby sme sa vysporiadali napríklad s migráciou, zvýšili bezpečnosť, zlepšili kontrolu na vonkajších hraniciach, potom je tu aj mm, obranná politika, ale toto všetko sú právomoci, ktoré majú v rukách členské krajiny. Na to sa zmluva nevzťahuje. Čiže sme vo zvláštnej situácii, pretože dnes obetujeme tradičné politiky polnohospodársku a politiku súdržnosti. A to je pokryté zmluvou. A máme reagovať na nové výzvy a pritom tie sú v rukách členských krajín a nič nás nezavezuje. A ešte poviem, že Naozaj, politika súdržnosti bola prospešná pre všetky členské krajiny. Na to sa zabúda a tiež sa nehovorí, že pri zjednotení Nemecka e, vstúpila do hry politika súdržnosti, zohrala obrovskú úlohu a naďalej z toho e, Nemecko ťaží a e, krajiny východnej Európy po páde železnej opony a pristúpení k EÚ opäť hrala významnú úlohu politika súdržnosti a to platí aj pre krajiny na juhu Európy. Napriek tomu, že ešte aj dnes e, majú ťažkosti, ale tí, ktorí boli v Portugalsku, Španielsku alebo Grécku, vidia pokrok a Francúzsko mm, zle zaobchádza e, so zámorskými svojimi oblastiami a ultraperiférnymi oblastiami, takže nedá sa spoliehať iba na Francúzsko, aby sa to zmenilo. Na to sú potrebné aj prostriedky politiky súdržnosti a preto Niekoľko scenárov je e, skutočne katastrofálnych, e, nielen pre Francúzsko, ale hlavne pre tie ultraperiférne oblasti. A toto všetko musia riešiť jednotliví aktéry, hlavne francúzsky e, prezident príde do Štrásburgu v apríli budeme o tom určite hovoriť. Na no to sa môžete spoláhnuť. A myslím, že my všetci musíme byť aktívni na našej úrovni, tak aby sme sa vyhli tomu najhoršiemu scenáru. E, žiaľ, to najhoršie hrozí. Preto vítam všetko úsilie aj vaše pani komisárka. Snažite sa tomu zabrániť. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán Rope. Teraz menom skupiny. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcem poďakovať komisárke za to, že som prišla a za to, že nám tu objasňuje isté veci. V prvom rade by som sa vás chcel spýtať na nové benchmarky, nové indikátory, ktoré nám umožňa porovnávať členské štáty po roku 2020 budeme porovnávať na základe HDP, alebo plánujete zaviesť nejaké nové indikátory. Situácia nie je momentálne celkom jasná. Tiež ste povedali, že členské štáty e, prispievajú rôznou mierou do európskeho rozpočtu. Ja nesúhlasím, pretože všetky členské štáty platia rovnaký príspevok 1% svojho HNI. A ich HDP síce môže byť rôzne, ale e, čo je pre 100 miliónov pre jeden členský štát, môže vyzerať veľa v inom členskom štáte, však e, milión nemusí hrať vôbec žiadnu úlohu. Ja si myslím, že čistí prispievateľia by mali mať viac práv, požadovať e, od ostatných členských štátov E, väčšiu konvergenciu, väčšiu súdržnosť. A súdržnosť by sa nemala pomerovať len medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj vnútri nich, pretože vieme, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a ja si myslím, že čistí prispievateľia by mali mať právo požadovať viac. Tiež chcem položíte nasledovnú otázku. Miestne orgány sú hlavným aktérom v oblasti realizácie politiky súdržnosti a silné, tak lokálne ako aj regionálne orgány môžu dosiahnuť veľmi veľa. Ale situácia dnes je taká, že na to, aby miestne orgány mohli byť naozaj silné, potrebujeme tiež silný regulačný rámec a nie všetky členské štáty majú vnútroštátnu legislatívu, ktorá je, tak povediať, naklonená takýmto silným lokálnym orgánom. Lokálne orgány aj záujmy chráni charta miestnych orgánov Rady Európy, avšak nie. Európska únia ako taká túto chartu neratifikovala, a Ja sa domnievam, že ak Európska únia by túto chartu ratifikovala, tak by sme mali možnosť e, uplatniť e, rovnaké podmienky pre všetky miestne orgány a tým by sa zvýšila kvalita života a práce jednotlivých e, miestnych orgánov v Európskej únii. Toto je vec, ktorú by sme možno mali riešiť na európskej úrovni a brániť politi- spolitizovaniu činnosti miestnych orgánov. A tretia pripomienka sa týka rozdielov v Európskej únii. Tieto rozdiely sú signifikantné napríklad v oblasti polnohospodárstva, kde nové členské štáty, ktoré vstúpili po roku 2004, dostávajú nižšie platby. Ďalším problémom je to, že niektoré produkty ktoré sa predávajú na trhu, ktorý mal byť jednotný, v nových členských štátoch sú niž, nižšej kvality. A to isté sa týka aj chemických látok. Ďakujem. A pani komisárka, vy ste tu asi posledný krát pred prezentáciou VFR a sektorových eh, nariadení Máme obavy a nemôžeme ich e, skrývať, e, e, pokiaľ ide o náročnosť celej situácie. 14. februára sa, komisi- sa pridala k vyjadreniu komisára Ottinger aj oznámenie komisie, ktoré sa týka financovania 370 miliárd aj v nasledujúcom viazočnom finančnom rámci potom zníženie o 95 miliard pri financovaní tých najrozvinutejších e, regiónov a o 124 miliard sa zniží financovanie tých zaostávajúcich regiónov. My chceme zdôrazniť e, potrebu e, politiky súdržnosti pre európsky kontinent a potom tu máme otázku makrokondicionalita štruktúrálnych reforiem. V júni 2017 sa parlament vyjadril proti makroekonomickej kondicionalite s odkazom na ekonomické politiky po roku 2020 ehm, myslím, že ehm, v tomto prípade je na mieste ehm, skepsa. Takže treba e, prepojiť tieto štruktúrálne e, reformy s e, ekonomickým riadením po roku 2020 členským štátom, najmä Grécku a Taliansku, treba zlepšiť, pri, pomôcť pri riešení situácie aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Mám konkrétnu otázku nás e, najmä zaujíma e, ten pilotný e, projekt priemyselného prechodu, ktorý komisia predstavila. DG Regio a odbory komisie, ako aj externí experti, OECD sa e, budú snažiť e, poskytovať pomoc e, jednotlivým štátom a regiónom práve pri tomto prechode na nové technológie, napríklad bezuhlíkové a podobne. Ako postupuje tento projekt? Bude možné zapojiť doň aj ďalšie regióny, priemyselné mesta, ktoré majú vysokú mieru znečistenia. Ehm, aké ďalšie opatrenia môžeme v budúcnosti očakávať napríklad pri riešení situácie starých, eh, už nevyužívaných priemyselných oblastí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu zoznam 8 rečníkov. Uh, takže chcete sa teraz vyjadriť? Je tu veľa vecí na zareagovanie, takže E, každý bude mať len minútu, aby ste mali zvyšok času na to, aby ste mohli zareagovať na všetky otázky. Pán Von, prosím, máte slovo. Minútu. E, ďakujem e, pani predsednička, pani komisárka, pán Lambert hovoril o misii na zisťovanie situácie v Severnom Írsku minulý týždeň. Ja som spravodajcom pre eh, to, aké výsledky priniesli fondy EÚ v Severnom eh, Írsku, napríklad v prípade cezhraničných projektov financovaných eh, z Interregu. Ide o to, aby tá hranica zostala otvorená aj v budúcnosti. Potom sú tu projekty z mierového programu na to, aby sa tie dve komunity zblížili, najmä mladí ľudia po desaťročiach konfliktov Mm, tento výbor e, sa domnieva, že tieto dva projekty by mali e, pokračovať aj po roku 2020, aby sme mali financie na tieto programy Interreg e, konkrétne a ten mierový program na zabezpečenie prosperity a mieru v Severnom Írsku. Ďakujem. Pani Breso minútu. Ďakujem Pani predsednička, ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli. My sme e, schválili e, s veľkou väčšinou e, túto správu, ako ste počuli práve. Ide o podporu parlamentu, pokiaľ ide o postavenie regionov v politike súdržnosti. Ja si myslím, že maximálne 5-6-7 by sme mohli oželieť e, v prípade podpory pre regiónov. Ale e, to by sa malo doplniť 5 až 7 percentami spolufinancovania. Ale chcem poukázať na dve veci. Jednak zjednodušovanie. Nové e, pravidlá musia výrazne zjednodušiť postupy, aby sa vyslal signál, o tom, že jednoducho sa nechceme dostať eh, pod taký časový tlak ako eh, predtým. A Európsky sociálny fond by naďalej mal byť eh, súčasťou koheznej politiky a štrukturálnych fondov. Keby sme ho oddelili, nemohli by sme pracovať na všetkých tých politikách, aktívnych politikách práce, ktoré sú veľmi dôležité pre politiku súdržnosti. Ďakujem, pán Bogovič, minúta. Ďakujem. Politika súdržnosti je veľmi dôležitá e, z hľadiska solidarity, princípu solidarity a samozrejme vychádzame tu z princípu pod, e, subsidiarity. Táto politika e, preklenuje e, tie úzko národné záujmy a podporuje výmenu e, v rámci vnútorného trhu a kompenzuje negatívne efekty iných rozvojových politík. A preto sme túto politiku vytvorili, aby sme vlastne riešili konfliktné situácie. Mestská agenda Eh, smart Cities and Villages a podobne, to mám ja na starosti. To sa nachádza eh, na druhej, eh, tej ďalšej rovine. Mali by sme nájsť viac prostriedkov aj pre túto rovinu, pretože bez finančných prostriedkov sa nepodarí realizovať jednotlivé projekty. Ja sa maximálne snažím informovať občanov o pozitívnych výsledkoch e, politiky súdržnosti 3. až 5. apríla e, práve predseda Regi navštívi moju krajinu a s starostami budeme hovoriť konkrétne o výsledkoch politiky súdržnosti. Máme veľkú zodpovednosť. E, nemali by sme tie pravidlá drasticky meniť pretože tieto neustále zmeny sú prekážkou pre dobré využívanie e, politiky súdržnosti. Ďakujem. E, vo e, pán Papadakis vo, v, v, v zdôvodnení príslušného materiálu je uvedené, že táto správa komisie je mm, dôvodom na zamyslenie a zdrojom pre e, zamyslenie. E, pani Kreciu, mohli by ste nám potvrdiť, že podľa komisie e, by to kolektívne vyjednávanie nemalo byť pravidlom, ale akýmsi súhrnom ad hoc pravidiel. Jeho hlavným je v podstate tým cieľom E, odsunúť e, bokom alebo postaviť bokom e, kolektívne vyjednávania. No, vnímate kolektívne vyjednávanie ako niečo nepružné? Ďakujem. Pán Polčak, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som chcel oceniť dnesné vystúpenie pani komisárky a tu sa chcem ešte, pokiaľ ide o tie nové výzvy, ktoré stoja pred Uniou, sa odkázať na pána Omarža, ale ešte k tomu, čo povedal pán, pán minister a pán Kovič. Domnievam sa, že v Únii máme problém, že ľudia skutočne síce tušia, čo robí Európska únia, ale nevedia, ako únia konkrétne pomáha, keď idú občania napríklad po novej diálnici, alebo ako ste hovorili, alebo keď napríklad poslajú deti do základnej alebo inej školy ktorá vznikla vďaka európskym fondom. Myslím, že to nevedia, my by sme to mali dávať viac najavo. Nejaká malá tabulka na e, budove školy ne, nestačí. Takže ten základný, tá základná úloha je, ako zabezpečiť informovanosť občanov pri posudzovaní e, jednotlivých projektov na národnej úrovni. Tie národné štáty väčšinou toto nerobia, možno by bolo dobré, keby sa to premietlo aj do hodnotenia jednotlivých projektov. Mala by to byť požiadavka zo strany inštitúcií EÚ, ktorá by sa mala premietnúť aj do navrhovaných právnych e, aktov, ktoré budeme schváľovať do konca tohto volebného obdobia. Aj toto by som chcel podčiarknúť, je to dôležité pre rast a pre európske nálady vo všetkých členských štátov, najmä v Českej republike. Ďakujem. Ďakujem. Pán Novakov, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani komisárka, že ste prišli. E, vždy nás teší, keď prídete na tento výbor. Hovorili ste a povedali ste už niekoľkokrát, že tieto výbory a výbor pre rozpočet a podobne e, E, sú vždy e, trocha napred v práci, takže sú vždy pripravené, keď príde návrh 29. Um, mája. Vás môžem ubezpečiť, že budeme na tú výzvu takisto pripravení. Hovorili ste o e, význame rýchlosti, lebo ten časový harmonogram je dôležitý. A toto mi pripomína jednu hru, ktorá sa volá eh, Need for Speed, byť jednoducho pripravený na dosiahnutie cieľa. Ja eh, som presvedčený, že aj my eh, tento závod vyhrajeme, vyhráme. A ja v podstate čelím tým istým otázkam opakovanie, ktoré mi ľudia kladú. Prečo obmezujete tie fondy po roku 2020? 2020. Nám ide o to, aby sme dosiahli čo najlepšie CPR a aby sme eh, v rámci VFR eh, dosiahli ten najpozitívnejší eh, prístup. A ide nám o to, aby sme jednoducho neodložili bokom politiky súdržnosti, lebo ako neprídeme, tak ľudia prestanú toľko veriť Únii. Pani Word, mier, mier e, sociálne e, začlenenie, solidarita, e, blahobyt. To sú všetko veci, ktoré môže politika súdržnosti pridniesť. Platí to pre Liverpool, odkiaľ som, pre Severné Írsko, ako hovoril Derek. Ľudia v Liverpoole vedia, že sa o nich Únia postarala, keď sa o nich nepostarala vlastná vláda, a to sa prejavilo aj na e, referende, niektoré z miest, na ktoré sa zabudlo, ktoré zostali opustené, by jednoducho neboli tak úspešné, ako sú, keby nemali e, fondy z európskych e, fondov regionálneho rozvoja. Chcela by som za to poďakovať, ale Chcela by som sa ešte e, na niečo spýtať. Ja som bola častočne zodpovedná za správu o sociálnej súdržnosti a marginalizovaných e, komunitách. V tejto správe sa konkrétne hovorí o e, Rómoch ako o marginovaných komunitách v Európe. Minulý piatok som bola v Barcelóne na kongrese rómskych žien a bola to obdivuhodná udalosť, ale stále nemajú prístup k vzdelaniu, e, stále je diskriminácia napríklad pri e, e, hľadaní bývania a podobne. Takže my by sme sa mali skutočne postaviť na čelo snách pomôcť tejto komunite my sme bojovali samozrejme za mnohé ďalšie komunity, ale Rómovia e, majú stále zložitú situáciu, ako teda môžu očakávať lepšiu budúcnosť a väčšie zdroje. Ďakujem. A pán Buda ako posledný rečník, prosím. Ďakujem, pani presednička. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste dnes prišli Kladiem si otázku, či v budúcnosti uvidíme viac synergických efektov medzi politikou súdržnosti a druhým pilierom spoločnej polnohospodárskej politiky. Domnievam sa, že by to bolo dobré pre vidiecké oblasti vo všeobecnosti. A mám konkrétnu otázku súvisiacu e, s tými čistými prispievateľmi a e, e, poberateľmi. 4,5 milióna Rumunov momentálne pracuje mimo Rumunska a uvažujem nad nákladmi na vzdelávanie týchto ľudí, týchto detí, e, v, v, ich detí v iných členských štátoch. E, Rakúsko opäť zvyšuje e, objem fondov pre politiky súdržnosti a v Rumunsku napríklad e, veľa stavieb, e, stavebných projektov, ktoré sa financujú z týchto fondov, e, vlastne realizujú rakúske firmy. Ide o to, že každý z politik súdržnosti má prínos, nie len tie krajiny, ktoré sú bezprostrednými poberateľmi. Komisia by mala zväčšiť viditeľnosť politík súdržnosti. Nech už ľudia žijú kdekoľvek, mali by dobre chápať, aké sú prínosy Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, komisi- pani komisárka. Máme 25 minút, čo je nevydané. Ďakujem. Neviem, či budem obšírne odpovedať na každú otázku. Ďakujem za všetko. V prvom rade otázka pána Van Nistelroja. Vy ste zdôraznili význam politiky súdržnosti pre nové členské krajiny a pridanú hodnotu vo všetkých členských krajinách. Za 30 rokov Myslím, že sme sa naozaj pokúsili naplniť to, čo je v zmluve, pretože táto politika má stierať rozdiely nielen medzi krajinami, ale medzi regiónmi. Súhlasím s tými, čo ste hovorili o nepriamých prínosoch. To máte spoločné s pánom Budom a ostatnými Podľa mňa všetky krajiny sú členskými príjimateľmi, ak zohľadníme všetky čísla. O tom som naozaj presvedčená a musíme hovoriť aj bilaterálne. Tento rok som sa zamerala práve na tie rozvinutejšie krajiny, na rozdiel od začiatku môjho eh, pôsobenia na tomto poste. Bola som aj v Taliansku, teraz treba počkať na novú vládu. Bola som aj v Paríži, pôjdem do Berlína. Ďakujem Konstance Krell. Bol rozdiel medzi SPD a CDU v prípade politiky súdržnosti, ale už sa to E, vyriešilo, teraz sú ochotní prispievať viac. Myslím, že to bol silný signál aj spoločné prehlásenie Francúzska a Nemecka. Sú to krajiny, ktoré by mohli udávať tón v EÚ. Preto sa uzvlášť teším na to spoločné prehlásenie Francúzska a Nemecka. Solidarita je mimoriadne dôležitá. Ide o to ochrániť naše jedinečné projekty. Územná spolupráca. Tá myšlienka sa mi veľmi páči. Chcem sa poďakovať aj za konferenciu o Interreg, ktorá sa koná hneď po tomto zasadnutí. Ide o to e, zvyšovať viditeľnosť, aj otázka Írska, Severného Írska. Nebol to ani Londýn, ani Belfast, ani Dublin, e, ktorý, ktoré sú za týmto projektom. Nie, je za tým Brusel, ako povedal Derek. A žiaľ, ľudia nevedia, že my spoločne sme za týmito projektami, vďaka nám fungujú. Tá cezhraničná spolupráca a súvisiaci program sa mi veľmi páčia. Bol som, bola som vo Frankfurte nad odrov a to naozaj bolo nabité emóciami. Pre mňa mnohí tam prišli o život, keď e, sa snažili dostať e, e, na slobodu. Potom aj železná opona napríklad na slovensko-rakúskej hranici. Nové nariadenie a súvisiaci harmonogram my pracujeme na novom legislatívnom texte. Už interne diskutujeme. o všetkých možnostiach, o našich preferenciách a zatiaľ vám môžem povedať, že sa nerozhodlo. A keď sa tak stane, aj čo sa týka obsahu, aj dátumu, tak vás aj radu budeme o tom okamžite informovať. Čo robíme v oblasti komunikácie? No spoločný manažment znamená aj spoločnú zodpovednosť. A ako som povedala v úvode, členské krajiny my mohli viac hovoriť o tom, čo je možné vďaka európskym prostriedkom my máme komunikačný akčný plán, pridržame sa ho spolu s generálnym riaditeľstvom pre komunikáciu, miestnymi sieťami Europe Direct, zástupcami komisí a ďalšími partnermi. Ale Možno, že to trošku hapruje na národnej a regionálnej úrovni. Mali by, myslím, že lepšie hovoriť o európskej pridanej hodnote. Road Trip e, Project e, beží celý rok 2018, týka sa zhruba 20 členských krajín. aj investície v prospech podnikov. Myslím, že naozaj môžeme spraviť veľa pre spoločný postup, um, snažiť sa čo najlepšie využiť európske peniaze. Ale z prieskumu ešte stále vyplýva, že sa dá spraviť viac, hlavne v členských krajinách. Ja nechcem na neukazovať prstom, ale nie všetko sa dá spraviť z Bruselu a ani nevieme o, o konkrétne všetkých projektoch v regiónoch a finančné nariadenie Omnibus. Úprimne povedané som trošku sklamaná. Dúfala som, že sa to začne používať e, oveľa skôr. Pôvodne to malo pomôcť príjimateľom, zjednodušiť im život, Od môjho nástupu do funkcie sme vytvorili vysokú skupinu pre zjednodušenie. Viacerí experti sa zamýšľali na zjednodušením záujme príjmateľov. Už pred rokom to malo byť. Ale Rozumiem, že sa to teraz správne skúma. Dúfam, že to bude do konca mája, aby sa to mohlo začať uplatňovať od 1. januára. Ide aj o synergie, o tých sa často hovorí. Pomáha to aj členským krajinám. Napríklad pri integrácii migrantov. Takže naozaj dúfam, že máj bude tým mesiacom. Členské krajiny, ktoré sú ochotné prispievať viac, sú to významné krajiny. Dúfam, že to bude signál a stiahne to aj ostatných. Ale komisár Oettinger bol minulý týždeň na výbore pre, regiónov, pre regióny a vyzval ich, aby spolupracovali s vládami. Ja si želám to isté. Chválim tie krajiny, ktoré to už otvorene povedali, teda, že by mohli zvýšiť svoje príspevky, niektoré s podmienkami, iné bez. Celkovo si však myslím, že dôležité je to, že, veľká, že väčšina krajín je ochotná zvýšiť príspevky do európskeho rozpočtu. Dúfam, že sa rozhýbu aj tí nerozhodní. Ako povedal pán Buda, môže to byť prínosné pre všetkých. Multifondy, integrovaný prístup politiky súdržnosti zabezpečuje takéto viacstranné financovanie programov tematická koncentrácia. Pán Mintenburg sa na to pýtal. To bolo plánované na roky 2014 až 2020. Vďaka legislatívnemu rámcu to bolo možné v kľúčových oblastiach. A myslím, že to prispieje aj k dosiahnutiu cieľov stanovených do roku 2020 Zameriava sa to na výsledky a to je veľmi dôležité pre nás konkrétny dopad v teréne. Podľa mňa by sme sa mali pridržať tohto princípu, ešte ho vyjasniť, aby sa programy realizovali čo najjednoduchšie. Chceli sme zaviesť tú širokú škálu tematických cieľov, tak aby sa mohli dosahovať kľúčové priority v regiónoch. Ešte nad tým rozmýšľame. A ako som povedala, zatiaľ nepadlo rozhodnutie. Konstance, myslím, že som už odpovedala na otázku ohľadne Omnibus, pani Tomašič, synergie, tie, tie sú podľa mňa zásadné. keď e, nám ide o maximálny vplyv v teréne. To, čo ste povedali, je preto podľa mňa veľmi dôležité. Pán Mintelburg položil mnohé otázky na tematické ciele, som už odpovedala. Nové prostriedky, je jasné, že ich potrebujeme do istej miery, ale musíme si aj trošku upratať v našom rozpočte, aby tu bol väčší súlad. Ak sa nejaké politiky a nástroje vzájomne podporujú, posilňujú, odstrániť duplicitu, mali by sme byť úprimní. Rôzne pravidlá platia na ten istý výdavok pri horizonte 2020. To nie je až tak veľa podmienok, ale ak chcete využiť prostriedky z politiky súdržnosti, tak tých pravidiel je oveľa viac. Napríklad podpora širokopásmového internetu z politiky sa Je to jednoduché. Takže zjednodušiť to a mať integrovaný postup pre regióny a mesta. Ja som za radikálne eh, zjednodušenie politiky súdržnosti. Je to príliš zložité pre príjimateľov, niekedy je to nočná mora doslova. A hlavne mladí to niekedy vzdávajú, pretože je to príliš zložité čerpať naše prostriedky. Uvidíme teda, ako e, ďaleko sa nám podarí zájsť e, pri tom zjednodušení, mať e, jednotné pravidlá byť adresnejší. Pýtali ste sa potom aj na právny štát. Táto téma je na stole. Budeme hovoriť o vhodnom mechanizme. My sme neboli pripravení doteraz, to je jasné. Mali sme tu ex ante podmienečnosť. Zatiaľ iba sa to uplatňovalo v oblasti environmentálnej, sociálnej, ale členským krajinám musíme pripomenúť, že keď sa stali členom EÚ, tak sú tu nielen výhody, ale aj povinnosti, zodpovednosť. Uvidíme, ako to s tou podmenečnosťou dopadne. Je to potrebné. Viem, že aj zajtra sa o tom bude hovoriť na komisii. Ja poviem, že by sa to malo týkať nielen nie politiky súdržnosti, ale malo by to byť horizontálne. Potom by sa to malo týkať všetkých fondov. Prečo by tá podmienečnosť nemala platiť pri napríklad horizonte 2020 eh, ani nie pri polnospodárstve, ale pri e, politike súdržnosti. Áno, nie je to podľa mňa férové v vzťahu s našou politikou. Ja som predtým bola členkou eh, výboru DV, 8 rokov som pôsobila ako europoslankyňa a už vtedy sme hovorili o, o tých sankciách, ak sa nejaká vláda nespráva tak, ako by sa mala. No a potom e, sa rozhodlo, že neobyvateľstvo by malo byť sankcionované, aj keď e, ja sama teraz o tom nerozhodujem. Určite sa k tejto téme môžeme vrátiť potom ako o tom bude diskutovať komisia. Aj rada sa tomu bude venovať na nadchádzajúcej eh, schôdzi. Pani Merkel sa vyjadrila k migrácii. Opäť eh, nemá to byť eh, sankcia ale stimul, teda to, že sa dá viac tým regiónom, ktoré sú ochotné prijať viac migrantov. Aj francúzsky prezident Macron hovorí o podmienečnosti v prípade sociálneho dumpingu. Toto všetko sú témy, ktoré sú na stole. Treba zelenú členských krajín aj komisie. Myslím, že pánovi Fanistlerojovi som odpovedala. Posledné oznámenie. Tu ste sa pýtali na to, či to moji kolegovia podporujú teda politiku súdržnosti. Áno, rozdielne názory tu sú, ale máme oznámenie a potom za ním stojí celá komisia politika súdržnosti sa prezentuje ako hlavným, hlavný investičný nástroj na stieranie rozdielov a ide o to dať aj rovnaké šance všetkým v EÚ. Komisia teda túto politiku súdržnosti aj vidí ako nástroj na vytváranie pracovných miest a prospech inovácií. Je to však len dokument. Potrebné sú reformy politiku súdržnosti. Treba to zjednodušenie, väčšiu flexibilitu, jasnejšiu pridanú hodnotu, vyššiu účinnosť, jasnejšie zameranie na výsledky a spolu s výborom pre regionálny rozvoj sme spravili už veľa. Ak teda chceme, aby sa európsky rozpočet vysporiadala so všetkými výzvami v oblasti udržateľného rozvoja, sociálnej inklúzie, inovácií, bezpečnosti, obrany a tak ďalej a tak ďalej, tak potrebujeme nie menej, ale viac súdržnosti. Bolo by teda dobré vychádzať z súčasných potrieb 1,1 to povedal pán Oettinger, Európsky parlament 1,3 s 27 členskými krajinami. Myslím, že budeme mať prostriedky na to, aby sme ochránili to, čo sme dosiahli prostredníctvom politiky súdržnosti a e, e, spoločnej polnospodárskej politiky. Pán Omarži, ako som už povedala, plne s vami súhlasím, viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme túto politiku, hlavne v týchto časoch, e, kedy sa ťažko predpovedá. Jednotný Európsky parlament mi veľmi pomohol, hlavne váš výbor. Za to sa vám chcem poďakovať. Ešte možné scenáre Dúfam, že niektorými krajinami to otriaslo vidieť čierne na bielom, čo by tie jednotlivé scenáre znamenali. Ultraperiférne regióny, na tých nám záleží aj predseda Juncker. Boli sme vo francúzskej eh, Guajane, aj na Guadlup, a ostrove Réunion a naozaj sme mohli vidieť tú chudobu a potreby. A je jasné, že tieto ultraperiférne regióny ťažia výrazne z európskych prostriedkov. My sme však mohli vyriešiť mnohé problémy týchto regiónov v oblasti cukru, banánov, okrem iného Klademe teda veľký dôraz na tieto regióny. Pán Rope, vy ste hovorili o ukazovateľoch. It's very important to... Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme prehodnotili, ako jednotlivé nástroje na financovanie fungujú a vytvárajú synergie. Ale zároveň musíme sa snažiť o vyššiu efektívnosť. A ja súhlasím s vami, že tie krajiny, ktoré sú čistými príjemcami, v konečnom dôsledku um, majú právo sa domnievať, že HDP nie je jediný indikátor. A my e, tento systém plánujeme zmeniť. Doteraz to bol jediný indikátor, ktorý vyžadoval jednomyselný súhlas, ale, pod, ale tiež si myslím, že je veľmi dôležité reflektovať aj ostatné veci, lebo napríklad my tu v Bruseli často e, považujeme bruselský región za bohatý región, avšak aj tu sú miesta, ktoré sú chudobné a kde je vysoká nezamestnanosť. Takže aj toto bude treba zohľadniť. Čiže pri budúcom pridelovaní prostriedkov pracujeme s OECD a snažíme sa zohľadniť práve možnosť, e, dáme tomu, zamestnanosť, zvyšovaná zamestnanosti v regiónoch a e, tiež e, využiť faktor regionálnej chudoby alebo intraregionálnej chudoby a nezamestnanosti a dúfam, že sa nám to podarí. Pokiaľ ide o miestne orgány a ich zapojenie, máme partnerstva s miestnymi a e, regionálnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou. A sme si vedomi toho, že možno nie všetky členské štáty e, sa do toho zapájajú rovnako, ale minimálne e, by sa mali zapájať tieto orgány do rozhodovacieho procesu tak na úrovni členského štátu, ako aj Európskej únie. Tiež tento princíp partnerstva by sa mal uplatňovať e, dôsledne. E, my chceme takisto uplatňovať určitú, určitý princíp špecializácie a chceme rozvíjať e, silné stránky, a to nie len z hľadiska samotných orgánov, ale aj podnikateľov, mimovládnych organizácií, univerzít. A, a samozrejme, nie všetky regióny sa stanú Silicon Valley, ale agribiznis a potraviny ako v Polsku alebo letectvo. Toto sú tiež veci, ktoré by sme vedeli rozvíjať. A ja som si vedoma toho, že v niektorých krajinách, napríklad na severe Európy, je to, sú tieto partnerstva tradíciou, v iných krajinách ešte stále bude treba pracovať na isté mentalite, pretože my vieme, že keď e, je tu zvolený starosta, tak niekedy má pocit, že vie úplne všetko Takže bude treba pracovať na tom, aby sa tá mentalita zmenila, aby každý mohol do toho procesu zasiahnuť. Pani Damato, podľa nás je veľmi dôležité to, čo ste povedali e, o tých rôznych scenároch. A ja myslím, že som reagovala svojím spôsobom a k tejto výkonnostnej rezerve, k tomu som sa síce nevyjadrila, ale to je otázka pani Damato, hej? Ja viem, že je to vaša téma, pán Fanistel, Roy, ale nehovorili ste o tom. Nie je to povinná vec. A tak povedať, je to na dobrovoľnej báze členských štátov. No a k tým regiónom prechode alebo uprostred zmeny. K tomu sme sa vyjadrili minulý rok, pred, pardon, pred týždňom. A cieľom je znova mm, sprístupniť všetkým regiónom tieto cenné skúsenosti, aby sa e, napomohlo ich prechodu od, e, priemysl, od ťažkého priemyslu k ľahším formám, k, k iným formám ekonomiky alebo priemyslu. A tu re, regióny v takýchto prechodných obdobiach. Máte pravdu, že um, toto tiež bude predmetom našich snách a uh, chceme túto, tieto snahy expandovať. Potom je tu otázka, alebo teda princíp dekarbonizovaných regiónov. Toto bude uzatvorené. Tu spolupracujeme s podpredsedom Ševčovičom na to, aby sme vybrali určité pilotné projekty. A uvidíme, ako to bude fungovať. V princípe tieto projekty prebehli um, vo Walese, kolega tu už nie je, pán Derik, ale keď sme o tejto veci hovorili prvýkrát, tak uh, sa hovorilo o potrebe solidarity, kde vo Walese boli uzatvárané bane a Británia uh, sa vyjadrila, že um, Paríž nepodpíše, pokiaľ to nebude aj fond uh, určitej solidarity. No a um, išlo o to, že v 70. rokoch e, došlo k určitej transformácii a to je ironia tej transformácie, že e, zakladateľom, zakladateľom tejto politiky bol komisár Thompson, ktorý bol prvým komisárom pre regionálnu politiku. Že? Takže ja súhlasím s vami, pán Ward, e, aj s Derekom, že v Spojenom kráľovstve sme urobili, sa dosiahlo veľa, robili sme tam veľa. Tiež ma teší, že Michel Barnier, hlavný e, vyjednávač, e, vyhlásil, že Británia dosiahol to, že e, Británia bude chcieť pokračovať v niektorých projektoch. Finančná dohoda získava určitú hybnosť No a pokračovať budú teda projekty, ktoré bežia v, Spojen- v Spojenom kráľovstve. Sú tu potom projekty ako napríklad v mnohých mestách v Británii, metre, teda metropolitných oblastiach, v Cardiff napríklad. Tam bežia malé, veľké projekty, teda národná vláda um, pomerne jasne ukázala, že sa bude pokračovať až do roku 2023 a Británia bude platiť E, alebo teda uhradí svoje záväzky za rok 2018. Nebude to žiadny trest. E, my, tu sa hlasovalo na rade za to, aby tieto prostriedky boli vyčlenené na, tieto, na, na tento účel krajine. No a, a teraz sa obávam, že mi skončil čas, takže by som asi mala prestať. Pani Bresov tu nie je, ale súhlasím s tým, že je veľmi dôležité zjednodušovať a vy viete, že podľa môjho názoru sociálny fond by mal zostať súčasťou politiky súdržnosti, lebo politika súdržnosti prispela k sociálnej súdržnosti do veľkej miery a mali by sme tiež e, tieto dve veci zachovať, alebo tak, teda, tak zabezpečiť, boli spojené. Ďalej pán Bogovič. Myslím si, že našim najsilnejším argumentom bude to, čo ste hovorili, keď e, sa bude rokovať o rozpočte, teda že chceme ukázať, ako každý členský štát eh, využil svoje prostriedky a ja len chcem povedať, že eh, ide o 53% eh, alokácie politiky súdržnosti a takmer 52% pre koheznú politiku a e FRD. Takže k tým číslam ku koncu januára takmer 200 miliard bolo rozdelených, viac ako 700 tisíc e, konkrétnym projektom, ktoré sa realizujú v teréne. Takže ten rozdiel oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu nie je nejaký zásadný. Ja by som povedala, že tu je dôležité rýchle napredovanie. Pán Novakov, súhlasím s vami. Vy ste povedali, ja si pamätám z bulharskej e, televízie len jeden prípad, e, my sme to u nás nemali, ale aké, aké, ako sa to volalo? Povedzte mi. Need for speed. Mhm. Takže potrebujeme rýchlosť, ale nie na úkor kvality. To si myslíme veľmi dôležité pre všetky naše projekty. E, táto kvalita totiž e, buduje dôveru v našej politiky a dôveru potrebujeme zo všetkého najviac. Pán Popovič, hovoril o agende z Darbenu. Ehm, my si, ja si myslím, že by sme mali pardon, <laughs> o meskej agende, teda mali, mali by sme sa zamerať nielen na mestské oblasti, ale ako som povedala v, vo Francúzsku aj v Nemecku, kde som hovorila s e, prezidentmi alebo predsedami jednotlivých krajín, tak určite by chceli e, zorganizovať konferenciu v Berlíne. V máji bude konferencia o spolupráci medzi mestským prostredím a vidiekom a ja vítam iniciatívu nemeckej vlády zorganizovať takúto konferenciu, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité. Máme 70 e, obyvateľov, ktorí žijú v mestských oblastiach, s čím je možno spojených mnoho problémov, ale ak nebudeme pamätať aj na vidiecké oblasti, tak e, vlastne tu máme veľké aglomerácie, e, mestská aglomerácia nie je v súlade s našou zmluvou, aby sme E, podporovali jednotu alebo rozdiely medzi regiónmi. Takže vítam aj túto konferenciu v Berlíne. Pán Papadakis, vy ste hovorili o kolektívnej zmluve. Nie je to však e, v rámci mojej pôsobnosti ďalej e, vnútroštátna legislatíva v Grécku. Tam sa nepredpokladá v legislatíve politiky súdržnosti, že by sa toto nejako menilo, ale my sme za toto spolu bojovali, takže toto je jediná krajina, ktorá v poslednom období programovacom dostala 100%. My sme dosiahli v Grécku veľa úspechov, program Diplodocus. A um, podarilo sa nám výnimočne nájsť riešenie na výnimočnú situáciu tak, aby sme podporili krajinu, ktorá to potrebovala. A my to aj budeme robiť aj v rámci politiky súdržnosti. Potom sú tu samozrejme aj ďalšie veci, ktoré Grécko v rokovaniach s inými medzinárodnými inštitúciami, um, o ktorých rokuje, ale pokiaľ ide o Európsky parlament a komisiu, tak viete, že sme vždy spolupracovali Takže ďakujem veľmi pekne všetkým k Rómom. Tam pracujeme naozaj dôsledne na sociálnom fonde, osobitne. A inklúzia Rómov alebo Romány je veľmi dôležitou súčasťou politiky. Avšak ehm, nezameriavame sa na národnosti alebo etnické skupiny, ale na tých, ktorí potrebujú pomôcť a z tohto hľadiska Romovia sú významná skupina. A tu napríklad je dôležitým princípom desegregácia v ranom a základnom školstve, poskytovanie zdravotníctva, e, podpora regenerácie zanedbaných mestských oblastí. Môžem vám povedať, že keď som bola vo výbore pre zamestnanosť, vo výbore pre, dev, pre, pre rozvoj DV, tak e, myslím si, že e, treba uvažovať e, čo ďalej, pretože 8 rokov, každý rok, už, každý rok vidím, že sa prichádza so stratégiami, ale v reále sa nejaký pokrok veľký nedosiahol, takže si myslím, že by sme mali znova hovoriť o tom, ako zaangažovať komunity tak aby sme dosiahli pokrok v tejto otázke. Lebo nejde len o zdroje, je len o peniaze, ide aj o mentalitu a ja myslím spolu so všetkými politickými skupinami počas predchádzajúceho mandátu bola misia v Taliansku a tam sme skúmali podmienky integrácie a, a s týmto máme teda veľa skúseností, takže ak chcete, môžeme to riešiť bilaterálne, lebo si myslím, že to naozaj je veľmi dôležitá vec, ktorú treba zmeniť. Vážený pán Buda, pochopiteľne som posledný človek, ktorého by ste museli presviečať o význame politiky súdržnosti. My skutočne potrebujeme viesť kampaň za to, aby politika súdržnosti bola zachovaná. Je to politika, ktorá vytvára pracovné miesta a, a spája úniu. Podľa môjho názoru um, my ako komisia a politici vy ste boli poslancom, vy ste poslancom parlament, e, Európskeho parlamentu. Budeme musieť komunikovať bilaterálne s našimi partnermi, ktorí ešte stále možno nechcú prispievať, lebo politika súdržnosti podľa môjho názoru je tou ľudskou tvárou, tou, tou starostlivou tvárou Európskej únie a preto je veľmi dôležité, aby sme sa o ňu starali všetci spoločne. Ak tento rozmer stratíme, tak jediné prepojenie s predsedami regionov a miestnymi orgánmi, ak, ak to stratíme, tak prídeme o dôveru a my dôveru potrebujeme teraz viac než kedykoľvek predtým, budeme musieť za tento projekt bojovať. Ako som povedala, vnímam vás ako partnerov a plne sa na vás spolieham a moje dvere sú vždy otvorené, zvlášť v čase, kedy máme vlastne mesiac a potom to už bude vo vašich rukách a v rukách rady ako spoluzákonodarcov. Ale môžem vás ubezpečiť, že v tomto mesiaci urobím maximum, budem sa baviť s ostatnými komisármi. Budem komunikovať s útvarmi v komisii, aby sme zabezpečili, že nedôjde k nejakým vážnym škrtom. Predseda Juncker jasne povedal, že nepodporuje brutálne škrty a teraz budeme musieť zistiť, čo, zistiť, čo to slovo brutálny vlastne znamená. Thank you, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Diskusia dnes bola veľmi zaujímavá, ale chcem poďakovať eh, tlmočníkom za pochopenie a za pomoc. Eh, Chcem sa, sa však spýtať, či schvalujete rozhodnutie koordinátorov. Dostali ste zapisnicu zasadnutia koordinátorov zo včera. Sú nejaké pripomienky? Nie. Pretože toto je schválené. A posledná vec, ktorú vám chcem oznámiť, že ďalšie zasadnutie sa bude konať 25. apríla po obede a 26. apríla do obeda. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka uzatváram toto, toto zasadnutie.